Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Myslíte, že by sme mohli začať eh, dnešnú schôdzu? Thank you. Thank you. Open... No, ďakujem, takže otváram schôdzu hríbe. Uh, uh, dneska 7. decembra schválime najskôr teda program minulej schôdze. Sú nejaké eh, návrhy či komentáre, pokiaľ ide o tento program? Pán Van Nistelroj, ďakujem pekne. Uh, len drobná pripomienka predsedníctvo sa stretáva dvakrát E, že teda Rumúni mali prísť e, v januári. Pán minister, pán Ab, e, mal povedať, že čo robí v oblasti kohezie a potom oni majú už výsledky a mal nám o tom porozprávať, takže nie je to nejak naplánované teraz? Estonský mini... Estonský, prepačte. Vždy prídu, teda na začiatku a na konci. Nie je súčasťou programu na toto stretnutie. Máme mm, nové predsedníctvo od januára, ale áno, chápem, čo máte na mysli. Nemáme eh, tu estonského ministra. Mali sme s ním e, stretnutie počas medziparlamentnej schôdze s členmi národných parlamentov a on tam bol na teda schôdze, schôdzi Regi e, v novembri a predstavil, čo sa dosiahlo počas predsedníctva. Takže bol tu E, nejaké ďalšie komentáre k programu? Nie, dobre, ďakujem. Takže schválujeme náš program na túto schôdzu. Schválenie zápisnice z posledných e, stretnutí. E, zápisnica z 13. novembra je k dispozícii online. Takže ak, ako zvyčajne, ak nie sú námietky, počas priebehu tejto schôdze, tak budeme považovať túto zápisnicu za schválenú. Ďalší bod sú oznamenia predsedu. Mám ich zo pár takých informačných e, pre členov výboru REGI. V pondelok tento týždeň bolo stretnutie medzi predsedami výborov a pánom Dimitrom Tančevom, eh, stálym zástupcom Bulharska pri Európskej únii a eh, predsedom Koreperu 2. Boli tam predbežné diskusie o legislatívnych eh, mm, programoch, takže budeme o tom, mm, na čom budeme pracovať počas prvej polovice budúceho roka. Boli to technické diskusie. Naša časť stretnutia sa sústredila na na tému e, dosie, na agendu DOS, e, Omnibus. Omnibus, teda to by sme chceli ukončiť počas bolského predsedníctva a spomínali sme dve agendy, ktoré boli schválené, ktoré boli ukončené a máme tam predbežnú dohodu s radou a očakávame podpis, e, ich podpis počas štrásburgskej plenárky a samozrejme Spomínali sme to, že návrh e, bude schválený 29. mája. Bolo to taká informácia zo strany komisie. No a s tým spojené legislatívne návrhy po, budú nasledovať veľmi krátko potom. Bola to taká informácia zo strany komisie a rady. Ďalšie informácie, ktoré eh, vyplynuli z nadchádzajúceho predsedníctva. Bulharské predsedníctvo organizuje konferenciu o koheznej politike post 2020 eh, pre správu a udržateľné regióny v Sofii 8. júna 2018. Neformálne som diskutovali e, a bol tu e, list, e, kde sme žiadali o pozvanku pre delegáciu výboru REGI. To vám teda musím takto sprostredkovať. 15. novembra som bola na konferencii, ktorá bola organizovaná v Štrásburgu komisárom Bulcom o investovaní do prepojenej Európy. Medzi hlavnými témami tejto diskusie e, bol ďalší viacočný finančný rámec a výsledky takmer úplne alokovaných 93% na prepojenie Európy, teda programu na prepojenie Európy a ambícia pre úroveň investícií do budúceho finančovania programov v oblasti dopravy. Čo musím k tomuto povedať? Veľmi ambiciozná konferencia s veľmi jasným posolstvom e, a síce, že investície do dopravy sú potrebné, nikto to nespochybňuje, ale vízia komisie je taká, že by mali prechádzať týmto nástrojom pre prepojenie Európy nie cez štruktúrne fondy pretože nástroj na prepojenie Európy je lepší, lepšie riadený a centralizovaný s lepšími výsledkami. To bolo hlavné posolstvo vyplývajúce z diskusie. Pokiaľ ide o budúci viadučný finančný rámec, tak mm, tu bolo hlavné posolstvo také, že potreba investícií do dopravy pre ďalšie obdobie bude viac ako 700 miliárd eur. Tretie oznámenie sa týka poslednej iniciatívy komisie. Možno, že už ste počuli, že včera ráno Komisia diskutovala o balíku opatrení, vrátane legislatívnych návrhov a pozičných dokumentov a ako príspevku k znovu spustení Európskej únie po finančnej kríze a rozhodnutí Spojeného kráľovstva odísť Európskej únie. Tento balík bude prediskutovaný na ďalšom samite rády 14. a 15. decembra. Dva z legislatívnych návrhov boli schválené, týkajú sa nášho výboru. Každý sa sústreďuje na štrukturálne reformy. Takže prvý menia doplňa nariadenie, ktoré e, hovorí o štruktúrnych reformách, o podpornom programe. Návrh je, aby sme navýšili celkový rozpočet z 143 miliónov, ako sme sa na tom dohodli, na 300 miliónov eur na obdobie 2017 až 2020, aby sme zmenili ciele programov tak, aby boli viacej zacielené na členské krajiny, ktoré sa pripravujú na vstup do eurozóny. A druhý návrh bude meniť a doplňať spoločné e, nariadenie o spoločných e, ustanoveniach, aby umožnilo členským krajinám využiť všetky časti výkonnostnej rezervy v súčasnom e, Európskom fonde pre štrukturálne investície, aby podporil štrukturálne reformy na miesto špecifických projektov. A keďže tá výkonnostná rezerva e, predstavuje asi 6 e, národných príspevkov počas ESI, v rámci ESI, tak je to veľmi také široké. E, tieto prostriedky. Je to odlišné od, e, v jednotlivých členských krajinách. Očakávam, že tento, tieto návrhy budú oznámené budúci týždeň na plenárke v Štrásburgu. A oba by e, mali byť, oba by mal byť regi výborom. Ako sa to udeje, to ešte uvidíme. Takže očakávam, určité konflikty u nás a s inými výbormi, tak ako to bolo na začiatku štrukturálnych reforiem a podporných programov a teda po oznámeniach e, v plenárke uvidíme, ako sa nám to podarí. Áno, pán Fan Nistelroj. Ďakujem pekne za vaše informácie, skutočne relevantné pre prácu v E, ďalších šiestich mesiacoch a aký vplyv to má na viacročný finančný rámec. Dva pripomienky. Prvá, KSEF. Je veľmi jasné, že keď hovoríme o európskych kohezných fondoch a keď e, čerpame peniaze zo SEFu, tak je e, veľmi jasné, že toto je kohezný cieľ, kohezné peniaze a že Vždy sme za lepšie využívanie prostriedkov. Um, centrálne riadený systém funguje lepšie, ale záver, aby som sa k tomu dostal, je v poriadku. Prostriedky by mali byť centrálne v SEF. nie je to pre nás takto, ako takto sme sa nerozhodli ani my, ani zo strany dopravy. Otvárame dvere tomu, že áno, majme teda lepšie cezhraničné riešenia a výkony, ale mali by sme na tom pracovať a v tejto fáze Máme tu správu o implementácii pána Novakova, je to o doprave a myslím si, že musíme sa od toho odraziť a skombinovať tieto dve veci, pretože diskusia určite nastane a to veľmi skoro návrhoch komisie a potom budeme mať stanovisko. To je prvá pripomienka. Druhá pripomienka, presne to, čo ste povedali o tomto návrhu zo včera. Keď sa pozriete na to mm, hlbšie, presne tak, ako hovoríte, je to zmena nariadenia, ktorá sa dostane do plenárky a máme tu veľmi silné stanovisko regiónov a miest, tomto podpornom programe, ktorý naozaj prebieha dobre, podľa, mm, čo sa týka počtu krajín, ktoré o to požiadali. Trans 2017 bol skutočne, tá, tá, to bolo veľmi veľký projekt, teraz sa nám podarilo vyčleniť nové prostriedky, aby sme to rozšírili. A ako ste povedala presne, toto je naše nariadenie. A ak to zmeníme, tak je to naše. A Ekon e, môže sa k tomu vysloviť, môže vyjadriť stanovisko. E, mali by sme bojovať o to, aby to zostalo tu, pretože potom znovu pôjde o viacročný finančný rámec, rozpočet, ktorý sa dostane niekde úplne inde, ako chceme. Čiže je to dôležitý moment, musíme na tom pracovať a, a teda čo najskôr ja sa spolieham na vás, na náš sekretariát, že informácie dostaneme budúci týždeň a možno môžeme o tom hovoriť neskôr v priebehu schôdze na tej časti, ktorá sa týka koordinátorov. Áno, samozrejme, na koordinátoroch o tom budeme hovoriť, ale musím povedať aj to, že áno, urobím maximum, tak ako aj v minulosti. Nebolo to jednoduché, vôbec nie, a to viete, ale vďaka podpore politických skupín mm, sme nám podarilo túto vec vyriešiť. A my sme v konečnom dôsledku gestorským výborom, pretože sme konali spoločne, spoločnými silami sme šli týmto smerom. Teraz pán slovo, pán Zela, a potom ďalší rečník. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, sú e, to teda e, časti komisie, kde je kohezia štruktúrálna politika, ktoré sú v ich e, portfólii a teda toto e, sú oddelené rozpočtové riadky, e, ktoré sa týkajú uh, aj uh, plánovania Európskeho sociálneho fondu ako samostatných uh, nástrojov pre zamestnanosť a na boj proti nezamestnanosti aby sa teda toto lepšie preformulovalo, aby lepšie fungovala kohezná politika a pokiaľ ide o doprave, tam je to niečo podobné. E, sú tam teda e, Connecting Euro Facility, to je taký problémový bod a myslím si, že to by sme mali využiť aj v budúcnosti, aby sme spoločnosti e, s ostatnými výbormi o tom diskutovali, čo skutočne chceme. Oblasť dopravy sa mi zdá zvlášť dôležitá a Connecting Europe Facility má úplne iné zacielenie a síce tam, kde kde sú európske e, dopravné siete, majú tam teda slabé miesta, také bottlenecks, tak aby sme toto otvorili a aby sme zabezpečili dopravu cez hraniční, aby sme toto umožnili. A to sa zdá, že nebolo dosiahnuté, keď sa pozriem napríklad na železničnú dopravu. Naopak teda máme uh, tu snaženie e, iných krajín mimo EÚ, napríklad Číňania, e, sa masívne snažia svojimi vlastnými návrhmi e, v rámci svojej predlženej hodvábnej cesty realizovať programy v oblasti dopravy a otvárať to smerom do Európskej únie. A to sú desaťročia plánovania. Takže mm, o to by sa mali snažiť ľudia v doprave a samozrejme ešte stále sú tu kohezné prostriedky v oblasti e, dopravných projektov, ktoré sú k dispozícii, aby sa zlepšila železničná doprava a tieto nebolo využité a, a sa to, mm, prešlo to do cestnej dopravy, no a tieto veľké e, prepojenia, tieto veľké propojenia pobalských krajín so strednou Európou, to sa nezrealizovalo, toto teda členské krajiny sa nedokázali dohodnúť, ako to implementovať. A týka sa to Litvy, Polska, kde nie sú žiadne dopravné prepojenia. A tam nie je možné prejsť plynu ani 30 kilometrov, to je skutočne škandál a o to by sme sa mali starať. Kohezné prostriedky teda podľa mňa boli zamerané na zlepšenie dopravy a teda týkali sa hlavne e, e, vnútro, alebo teda mobility v rámci veľkých miest. A, a teda Europe Facility, že je to lepšie riadené, keď toto povieme, tak to treba naozaj e, preskúmať, pretože sú tam veľké prostriedky z Connecting Europe, ktoré sa využili a ktoré sa týkajú FC a tam neboli žiadne nejaké problémy. A teda tieto kohezné prostriedky a čo to, o tomto by sme mali diskutovať. Ďakujem pekne, pani Král. Ďakujem veľmi pekne, len stručne. Ja môžem podporiť, čo tu teraz práve zaznelo. Ja si myslím, že je to proces, ešte pred novým návrhom e, finančného rámca. Jednoducho, aby sa ukázalo, že sa z koheznej politiky dajú peniaze čerpať. My sa musíme tomu brániť, pretože nebudeme mať potom východisko pri 350 miliardách, ale pri 320 alebo menej. A pokiaľ ide o SASP, tak je to tento parlament, ktorý bol proti tomu mať takúto výkonnostnú rezervu a mali sme na to dôvody. A teraz, keď sa to potvrdí, pretože to komisia môže aj tak inak využiť, tak je to trpké, ale nie je možné, že sa to využije takto na nástroj, ktorý nie je schválený v našej oblasti. A nerozumiem ani celkom SASP nástroj. Ten sa predložil, my sme ho predložili do roku 2020. Ja som na tom sa spolu účastnila to bolo to všeobecné nariadenie, tam sa dali peniaze z technickú pomoc, takže teraz neviem, prečo teraz už vopred to chceme predlžiť ešte viac a pritom vôbec nemáme ešte návrh ďalšieho rámcov, finančného rámca. a teda viacročného finančného rámca. Mne sa to zdá ako dobrodružstvo a som za to, aby sme bojovali, že my sme tí zodpovední, teda o to, že my sme tí zodpovední a komisia by nám mala vysvetliť, prečo to máme podporiť. Ja na to zatiaľ nevidím dôvod, prečo by sme mali takéto niečo podporovať. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o vysvetlenie za komisiu, tak viete, už som to spomínala raz či dvakrát, že sme pozvali komisára Dombrovského práve vzhľadom na tie výsledky prvej, prvej etapy programu SSP. Takže očakávame, že príde vo februári a príde sem do výboru REGI a chceme s ním prebrať výsledky programu a teraz môžeme hovoriť o výsledkoch plus návrh o návrhu na predlženie. Teraz máme oznámenia, takže pán Boština veľmi stručne, ja nebudem hovoriť dlho, ale som bývalý spravodajca pre Fond súdržnosti a všetci sa pamätáme, že to bolo veľmi dôležité, keď sme o to bojovali, keď sme bojovali o to, že Connecting Europe nemá byť ďalší spôsob na vyťahovanie peňazí z kohezie a z fondu súdržnosti. A bez toho, že by sme videli nejaké vyúčtovanie, ako sa tieto peniaze použili. Preto sa chcem pridať k Lambertovi. Musíme žiadať vyhodnotenie využitia peňazí Rovnako chcem vidieť veľmi podrobné výsledky o geografickej distribúcii prostriedkov z Connecting Europe a ako každý štát má prístup k týmto peniazom, koľko peňazí sa previedlo do Bruselu k 1. januáru 2018 a potom ešte, kedy spôsobí Connecting Europe eh, Facility rozdiel v, v kvalite z politiky súdržnosti, kedy uvidíme ten prínos, pretože to bol dôvod, my sme chceli vidieť, ako sme zlepšili plyn, elektriku, široké pásmo a e, železnice, nezaujímajú ma až tak diálnice. A to chcem vidieť, ako sa tieto peniaze využili na tieto priority a čo sme tam dosiahli na zlepšenie súdržnosti, pretože inak netreba prevádzať tie peniaze. Predsa máme migráciu ešte, bezpečnosť, obranu a náš, naše vrecko sa len zmenšuje a zmenšuje. Ďakujem. Ďakujem, pán Buštinaru. Tento bod by som ukončila, túto malú diskusiu k oznámeniam predsedu s tou poznámkou, že dnes sa stretneme s komisárkou Kretu. A ja si myslím, že musíme naozaj klásť veľmi silné otázky a dôrazne žiadať. A keď vidíme takéto silné želanie z oblasti rôznych politík. Sociálna politika, dopravná politika. A tam sú tie veľké želania vytrhávať kúsky z politiky súdržnosti a vytvárať nové balíky, nové prístupy, tak sa musíme spýtať komisárky, aký postoj má komisárka k regionálnemu rozvoju, k regionálnej politike a aké má plány komisárka v oblasti regionálnej politiky, skôr než sa navrhne nový viacročný finančný rámec, pretože my tu v parlamente sa snažíme konať, ale chceme vidieť aj veľmi jasné znaky a signály zo strany Európskej komisie. Takže týmto končím túto diskusiu. A moja posled, moje posledné oznámenie, to je celkom iného druhu. A tento rok nebudeme mať Vianočný večierok, pretože je tak strašne veľa vianočných večierkov, že sme nedokázali jednoducho nájsť také okienko, miestnosť a čas pre našu party. A máme aj veľmi zlé skúsenosti z vianočných večierkov v Štrásburgu. Takže preto budeme mať novoročný večierok hneď po našom prvom rokovaní v januári a ja dúfam, že to bude dobrá príležitosť na to, aby sme si zaželali dobrú náladu, veľa zdravia a úspechov v budúcom roku. To bolo posledné oznámenie a teraz ideme ďalej podľa programu a to bude hlasovanie. Budeme hlasovať o stanovisku, ktoré pripravila pani Monika Smolková o je to správa, kde je zodpovedným výborom výbor ITRE a je, téma je zrýchlenie inovácií čistej energie. Pani Smolková predložila v októbri návrh stanoviska, lehota na pozmenujúce bol 16. október, podalo sa 63 pozmenujúcich návrhov a spravodajkyňa pri navrhuje 12 kompromisných e, pozmeňujúcich návrhov. Vedúci výbor ITRE príjme správu v januári. Pani Smolková, chcete niečo ešte povedať? Nech sa páči. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí na tomto spolupracovali sekretariatu aj teňovým spravodajcom a pevne verím, že odovzdávame ITRE kvalitnú správu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, takže môžeme hneď prejsť k hlasovaniu. A začneme s pozmenujúcim návrhom 1, pardon, kompromis 1. Vidím tu na e, pozmenujúci návrh a nie kompromis, to je za, kto je proti, zdržal sa prijaté. Teraz pozmenujúci 3, za, proti, zdržal sa prijaté prijaté. Pozmenujúci 8, pardon, kompromis 2, prepačte mi, budem sa viacej kompromisovať. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 8 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmenujúci 7 Áno. Za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. A teraz prejdeme ku kompromisu 11. Za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Chcete preveriť? Nie sme v pléne. Dobre. A teraz 11 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Teraz kompromis 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. 18, pozmeň, 18 vypadáva, to bolo vypustené. 22 tiež vypadáva, to bol kompromis 4. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 30, kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 6, za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci 38, kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňujúci 40, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 7, za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci 46, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa, prijaté. 56 za, proti, zdržal sa. To by som si preverila. Pozmenujúci 56. Preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Áno, vidíte výsledky, hej. Dobre, teraz kompromis 10 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 60, za, proti, zdržal sa, myslím, že je to prijaté. A teraz prejdeme ku kompromisu 12, za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz prejdeme k hlasovaniu o stanovisku v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A stanovisko je prijaté. Gratulujem pani Smolková. A teraz budeme pokračovať. posudzovaním návrhu správy o zaostávajúcich regiónoch. Je to správa z našej vlastnej iniciatívy, ktorá sa týka konkurencieschopnosti regiónov s nízkým rastom. Pani Elfrida bude... Nie? Prepačte, dneska tu asi nie som. Ospravedlňujem sa, ale pokúsim sa vrátiť. Naozaj ma to mrzí. Je to moja chyba. Pre touto správou podľa programu máme ešte výmenu názorov na správu pani Valina, ktorá sa týka úlohy regionov a miest EÚ pri realizácii COP21 Parížskej dohody o klim- zmene klímy. Regi sa rozhodlo vypracovať takúto správu z vlastnej iniciatívy a stanovisko sme predložili 24. novembra. Keby ste prosím boli ticho a sa utišili, pretože dnes, teraz by som dala slovo našej spravodajkyni. Páni, prosím. Pán Novakov, pani Buštinaru, pán Buštinaru. Veľmi ma to mrzí, ale teraz dám slovo našej spravodajkyni a bola by som rada, keby ste jej venovali plnú pozornosť. Takže pani Valina, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Želám dobrý deň všetkým. Nebude mi to dlho trvať. Správa je k dispozícii na Vibi už dosť dlho a myslím, že ste mali príležitosť sa jej venovať a prečítať si ju. Na druhej strane by som eh, mala eh, eh, dostatok času, aby som si vypočula vaše názory. Pripomínam na úvod, že konf- e, klimatické zmeny a situácia bohužiaľ je taká, že nie sme v dobrej situácii a implementácia pravidiel a opatrení je pomalá. Správa sa snaží e, kompilovať určité opatrenia, ktoré by sa mali prijať v koheznej politike na regionálnej a lokálnej úrovni klimatické zmeny, e, zvýrazňuje sociálne rozdiely v EÚ sociálne skupiny, spoločenské skupiny, ktoré sú viacej vystavené týmto zmenám, nedostatok mobility, gender a tak ďalej. Energetická chudoba je konštantou v živote mnohých Európanov. Európa je zodpovedná za odstránenie humanitárnych príčin mimo Európy, e, hladomor, huragány, e, prírodné katastrofy a tak ďalej. Tieto spôsobujú vlnu klimatických utečencov, ktorí prichádzajú na naše územie a prichádzajú hlavne do miest a hľadajú dôstojnejší život. Aby sme prijali riešenia na klimatické zmeny, e, regióny a mesta upozornili na potrebu podpory EÚ v týchto oblastiach jasný záväzný právny rámec, aby sa robila e, väčšia kampaň zviditeľnenia, vychádzať z technických a vedeckých informácií. Hlavnými bodmi tejto správy je potreba väčšej autonómnosti pre mestá a regióny. Hm, každý inštitucionálny stupeň má svoje potreby. Sú potrebné aj štátne, aj nadnárodné opatrenia, ale čo je kľúčom pri riešení sú mesta a regióny. Miestne samozprávy sú najbližšie k občanom a teda majú najväčšiu kapacitu odpovede, aby mesta boli skutočným aktérom boja proti klimatickým zmenám. Je potrebné, aby mali dostatočnú administratívnu, politickú aj finančnú autonómnosť eventuálne riešenie e, potierania alebo zmierovania dôsledkov tiež musia byť lokálne a tam sa treba sústrediť napríklad napriek e, polutovania hodnému stiahnutiu sa USA z parížských záväzkov mnohé americké mesta naďalej trvajú na plnení záväzkov, čo je tiež významné Politiky dekarbonizácie musia ísť v ruka v ruke s efektívnymi plánmi zamestnanosti, e, musia prinášať, prinášať účinné sociálne opatrenia. Je potrebný kvalitatívny skok e, k využívaniu obnoviteľných zdrojov energii, treba mať e, konverzné plány alebo investičné plány v tých regiónoch, ktoré sú najviac postihnuté nezamestnanosťou ak táto podpora by sa mala dostať priamo postihnutým rodinám a nie energetickým nadnárodným firmám, ktoré už tak majú e, veľké zisky, tak ako sa deje v mojej krajine napríklad. Treba tiež pripomenúť veľkú generáciu e, ľudí, ktorí sa stávajú tečencami z klimatických dôvodov a navyše mnoho e, vojenských konfliktov ešte pridáva počet utečencov. Veľmi často tieto konflikty, e, ich príčina je kontrola energetických zdrojov, takže to je tiež vlastne súčasť klimatických príčin. Preto máme morálnu povinnosť prijať e, každého jedného utečenca, ktorý uteká buď z dôvodu vojenského konfliktu alebo z klimatických dôvodov. Tiež treba aplikovať politiky genderovej rovnosti pri príprave, implementácii aj hodnotení opatrení. Rovnako ako potreba detailnej analýzy všetkých sektorov a akcií, ktoré e, sa navrhnú. A záver, príklad zlého plánovania nie je to základ správy, <clears throat> je dostatok koordinácie je trochu bizarný príklad, ale existuje. Určite mnohí z vás ste dostali oznámenie, ktorý idete autom na budúce plenum do Štrasburgu. že by ste mali na predné sklo nalepiť e, etiketu e, emisí ktorá označuje, aké emisie má e, vaše vozidlo. Je to francúzska legislatíva. Aplikuje sa to v niektorých mestách v Španielsku, Francúzsku, pripravuje sa to v Českej republike, je to povinné aj v Rakúsku pre isté modely vozidiel. A k tomu pridáme, že mnohé členské štáty využívajú tieto mm, vinety aj na platbu e, daní alebo teda cestných poplatkov parkovanie a tiež e, tak, ako sa to deje v tomto parlamente, viditeľnosť e, takejto, takéhoto predného skla e, osoby, ktorá cestuje viacerými členskými štátmi, tak je skutočne obmedzená. To je jasný príklad toho, že ciele sú síce veľmi dobré ale, a zámery, ale veľmi často sa to veľmi zle plánuje a tiež sa to nekoordinuje, tá prezentácia, takže treba spolupracovať a vylepšiť tieto veci. A ja očakávam naozaj s veľkým záujmom príspevky všetkých, ktorí by chceli e, niečo k tejto správe povedať. Thank you very much. Now I'll give the... Ďakujem pekne a teraz dávam slovo členom výboru REGI. Začneme tieňovým spravodajcom. Pani Pirakis. Niekto bude hovoriť za ňu. Mr. Van Nistelrooy. Pán Van Nistelrooy. Nie je tu momentálne, ale pozorne som počúval a dokonca rozumiem aj troška španielsky. Snažil som sa to počúvať v španielčine a je pravda, že úloha regionov a miest rastie a Vidíme to aj tu na v tejto oblasti klímy a energie a tých záväzkov. Preto to nie je ani o nových cieľov. Ciele sme prijali v Paríži. Ide skôr teraz o výstupy, výkon. A tu by som sa pozrel na tú debatu pred chvíľou. Máme dokonca tú výkonnostnú rezervu, ktorú teraz druhy čerpajú. Takže my máme k dispozícii oveľa viac peňazí, než naozaj vyčerpáme. Takže buďme tvoriví a využíme túto správu na to, aby sme pretláčali naše tvorivé e, prístupy. A ako ste povedala, je mnoho nových nástrojov, na prechod v oblasti energii a to sa o 10 rokov vráti. In, dnešné investície zarobia na seba účinnosť, úspory energie, udržateľná energia, to všetko pomôže. A máme veľa nástrojov, Európska investičná banka a ďalšie. A miestne orgány môžu prijať túto zodpovednosť a môžu investovať a dohodnúť sa. A dokonca teda to môže pomôcť zmeniť mesta aj ich fungovanie v rôznych oblastiach. V každom prípade teda môžem za nás povedať, že budeme podporovať vašu správu, ktorú považujeme za veľmi dôležitú a je veľmi dôležité zdôrazňovať tieto decentralizované zodpovednosti, pretože e, politiky sú ako auto a e, to je ako Maserati. Potrebujete dobré kolesa, aj podvozok. E, ďakujem. A teraz pán, pán Čiro. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedničku, je známe, že globálne oteplávanie znamená pre mm, ľudstvo jednu z najväčších víziev. Pokiaľ ide o udržateľný rozvoj, zdravie, zdravie aj celosvetové hospodárstvo, Parížská konferencia je začiatok evolutívno-dynamického procesu, ktorá by e, mal umožniť európskemu aj celosvetovému spoločenstvu dosiahnuť ciele e, zníženia, navýšenia teploty, celkovej teploty o 2 stupne Celzia. Na to je potrebná účasť všetkých aktérov, spoločná odpoveď. V tomto kontexte regióny a mesta EÚ, ako povedali ostatní kolegovia, zohrávajú významnú úlohu na konsolidáciu a plnenie klimatických cieľov všetkých krajín. Prečo? Pretože majú vplyv na mobilitu, na dopravu, na mestské plánovanie, na výstavbu, na energetiku a na ekologickú infraštruktúru. Bez účasti všetkých aktérov na lokálnej či regionálnej úrovni si myslím, že členské štáty nebudú schopné tieto cieľa a záväzky splniť. Dôveryhodnosť záväzkov za, bude závisieť aj od skutočnej implikácie miest, regiónov, firiem a investorov. V tomto kontexte si myslím, že EÚ a členské štáty musia venovať špecifickú pozornosť dohovoru starostov aby e, sa táto dlhodobá spolupráca uchovala do roku 2030 a možno aj 50, aby sa podporovala táto dynamika v 6500 signatárskych mestách, ktoré sa angažovali a zaviazali e, znížiť e, emisie skleníkových plynov do obdobia 2020 a dokonca byť ešte ambicioznejší. Myslím si, že tento príklad spolupráce by mohol byť modelom a príkladom, ktoré e, by mohli nasledovať aj iné štáty, ktoré nie sú členmi EÚ a spolu s ostatnými iniciatívami na národnej alebo medzinárodnej úrovni by mohli byť aktivitami <clears throat> miestnych a lokálnych správ. Samozrejme, nemôžeme marginalizovať tie mestá, ktoré sa rozhodli bojovať proti klimatickým zmenám, ale ktoré nie sú súčasťou dohovoru starostov. Ale tiež treba zdôrazniť, že mestá a regióny, ktoré splňajú COP21, potrebujú veľké inovatívne investície nasmerované na udržateľné projekty, hlavne v energetike, adaptácii sa klimatickým zmenám, hlavne keď ide o projekty v malých lokalitách. A bolo by dobré a užitočné, keby EÚ pomohla aplikácii spolupráce miestných e, samozpráv akýmsi jednotným akčným rámcom v prospech životného prostredia. Potrebujeme ale aj informačné kampane pre občanov, aby pochopili, aké budú mať dopady klimatické zmeny. Každé opatrenie, každý krok, ktorý každý môže urobiť na svojej úrovni, je dôležitý. <clears throat> Všetci občania všetkých vekových kategórií a ich pôsobenie, to je rozhodujúce, aby COP21 bolo úspechom, aby sme mohli skutočne bojovať proti klimatickým zmenám. A teraz pán Flek, ďalší spravodajca. Ďakujem veľmi pekne. Ja som za britských konzervatorcov a chcel by som sa v ich mene poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu. No, podporujeme hlavné zásady tejto správy, avšak sú tu určité prvky, ktoré podľa nás si vyžadujú zlepšenie. Cena plynu. Ešte by som sa chcel vyjadriť k formulácii v troch oblastiach. Poprvé, ako som už spomenul v, našom, v našej predchádzajúcej výmene názorov, musíme zabezpečiť, že dokážeme naozaj monitorovať skutočný príspevok koheznej politiky k zmierneniu zmeny klímy. V roku 2016 auditory kopu dospeli k záveru, že že je vážne riziko vo výdavkoch na adaptáciu v roku, do roku 2030 a že sa cieľ nesplní. Preto potrebujeme silnejší mechanizmus a navrhujem aj znenie aby je to člá, odsek 34 a 35 e, stanoviska Envy, kde by som navrhoval nové znenie. Po druhé sa musíme postarať o to, že táto správa bude predstavovať pridanú hodnotu. Jednoducho povedať, že sa že treba odsúdiť USA za stiahnutie sa z e, Parížskej dohody, je podľa mňa malá pridaná hodnota, pretože my hovoríme o mestách COP21 potešilo ma, keď spravodajkňa dnes ráno povedala, že mnoho nefederálnych aktérov v amerických mestách a štátoch opakovali svoj záväzok znížiť emisie ako reakciu na stiahnutie sa Ameriky z Parížskej dohody a majú také platformy ako napríklad prísľub Ameriky. Poučenie je také, že my v Európe musíme pokračovať v našej politike, dať autonómnosť regiónom, aby sme dosahovali klimatické ciele, a pretože výsledkom je potom lepší. Starostovia, primátori, sa napríklad vyjadrili, že do roku 2020 prekročia ciele EÚ a po tretie, myslím si, že musíme byť oveľa pozitívnejší, pokiaľ ide o úlohu priemyslu. Mnoho odvetví je odhodlaných e, realizovať dekarbonizačné politiky a už investujú do zelených technológií, ale priemysel sa spomína len raz v návrhu správy v oceku 5 a tam je totiž pomerne negatívne. Spolupráca medzi súkromným sektorom a regiónmi predstavuje dobré riešenia v boji proti klimatickým zmenám v EÚ aj na celom svete. Minulý týždeň Tesla začala hovoriť, zapla najväčšiu batériu v Austrálii, v Južnej Austrálii. A e, tento región je teraz priekopníkom v uskladňovaní zelenej energie v dôsledku tejto novej batérie Tesla. Vo východnom Anglicku máme zariadenie Peterborough Recovery Facility, ktoré umožnilo odstrániť z mesta takmer všetok odbak, ktorý končil na skládkach a to je tiež vitálny príspevok Takže vyzývam k tomu, aby sme uvádzali aj pozitívne výsledky priemyslu a to bude aj v mojom pozmeňujúcom návrhu. V zásade chcem povedať, že mesta a regióny prispievajú k cieľom a e, Parížskej dohody a myslím si, že určite prispiejeme a vypracujeme silnú a pozitívnu správu. Ďakujem veľmi pekne a za Alde pán Fortenbrugger. Ďakujem pekne, pani predsedka, v mene pani Takula, ktorú chcem ospravedlniť, sa chcem vrátiť k, k niekoľkými krátkými mm, postrehom. Hlavné princípy v návrhu správy sú v poriadku, ale chcem zdôrazniť tri veci. Ocek 12 Neviem, či je to skutočne reálne. Po tom, čo sme si vypočuli pána Oettingera v tomto výboru, znovu po, po, zúrazňovať potrebu e, navyšovať e, túto položku po rozpočte 2020 a mm, adekvátne financovanie na e, riešenie klimatických zmien, pretože nejde len o koznú politiku, ale aj iné finančné nástroje, ktorá rieši tieto výzvy. Druhá vec, Hovoríte v oceku 14 o potrebe e, sprevádzať dekarbonizáciu s efektívnymi plánmi zamestnanosti. Samozrejme, že sú dopady na zamestnanosť a potrebujeme plány, aby sme riešili všetky tieto výzvy, hlavne teda špecifické plány e, na zamestnanosť, alebo je to výsledok. Keď vidíme napríklad e, inovácie v čistých energiách a teda správu na túto tému, sú tu samozrejme pozitívne dopady aj na zamestnanosť, keď ho, sa hovorí o efektívnych plánoch zamestnanosti, tak mm, nemyslím si, že je to spojené s dekarbonizačnou politikou. Je to teda mimo rozsahu pôsobnosti tejto správy. A potom ešte objasnenie v odseku 18, kde sa hovorí o, o pokročilej analýze sociálnych ekonomických dôsledkoch e, adaptačných opatrení. Samozrejme, že potrebujeme zmierňovanie, to ide ruka v ruke s adaptačnými Eh, opatreniami, ale prečo by sme mali mať pokročilú analýzu sociálno-ekonomických dopadov hlavne, keď tá, to teda prepája v rovnakom oceku s ochranou len tých najzraniteľnejších častí obyvateľov. Myslím si, že to je viac menej eh, miešanie eh, teda zmiernenie, adaptácia, to je naozaj mimo celej tejto myšlienky. Potrebujem to objasniť, pretože ak to prepojíme so sociálno-ekonomickými dopadmi, tak by to mohlo vyvolať dojem, že chcete mať aj sociálne triedy, teda tých zraniteľnejších, budú lepšie chránení, tam bude to zmiernenie a adaptácia a zmiernenie nemôžu nejakým spôsobom rozdeľovať sociálne triedy obyvateľov. Musíme chrániť všetkých, ktorí budú členiť problémom klimatických zmien. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Rope, ďalší tieňový spravodajca. Áno, pani predsedníčka, ďakujem. Chcel by som zablahoželať eh, spravodajkyni a eh, jej práci. Je to veľmi dôležitá a potrebná správa o to viacej, že sa blížime k novému obdobiu po roku 2020, takže čo sa naplánovalo od roku 2014 po 2020 už sa nedá zmeniť, ale aké práva a možnosti budú mať mestá po roku 2020 E, povedie aj k tomu, aké výsledky budú následovať. Nie, nie je to vždy, nie je to vždy správnym smerom. Takže hlavná práca e, v regiónoch a mestách ich zodpovednosť, ich kroky závisia výlučne od toho, čo im povolia členské krajiny, aké mandáty dostanú. Napríklad v baltských krajinách alebo v Litve regióny sú zodpovedné len za 15 e, prostriedkov. E, je to veľmi striktne vymedzená oblasť, e, ktorá musí rešpektovať pravidlá, takže po roku 2020 by sme sa mali snažiť rozširovať práva ehm, miest a regiónov, aby mohli vyčleniť aspoň 50 prostriedkov a realizovať projekty, ktoré budú efektívne, napríklad renovácia ehm, bývania. To sú dôležité programy. Sú tu plány, aby sa tri petiny týchto kapacít renovovali. Budeme potrebovať 60 e, rokov. A keď e, dosiahneme ten želený efekt, e, tak budeme už mať všetky tieto kapacity zrenovované. Tak efekt je obrovský. Môžeme ušetriť viac ako 50 energie. Chceme teda ušetriť a mať lepšiu efektívnosť. Tá najtlacnejšia energia nie je tá, čo sa vyprodukuje, ale tá, čo sa ušetrí. 47 energie sa nakupuje v EÚ z tretich krajín. To je 400 miliard eur, to je obrovská rezerva. Obrovské prostriedky, ktoré by sa dali nasmerovať do energetickej účinnosti, do cirkula- obehovej ekonomiky, čiže dala by sa využiť v iných oblastiach ehm, napríklad e, do zariadení v domácnostiach e, a v iných problémoch, kde je príliš vysoká spotreba priemysel musí vyprodukovať alebo produkuje zariadenia, ktoré sa nedajú ani len op- opraviť, čiže je tu nedostatok zdrojov. Potrebujeme pracovné príležitosti, zamestnanosť, ale spotreba má tiež svoje hranice a musí byť rozumná. Tiež je dôležité to, že keď nakupujeme energiu v EÚ, nakupuje viac ako 50 eh, z tretich krajín, tak tieto by mali tiež rešpektovať rovnaké environmentálne štandardy ako my. Napríklad momentálne e, e, jedna jadrová elektráreň sa buduje a, a vôbec nemyslíme na, na odstavovanie E, teda peniaze nie sú e, zahrnuté do financovania tejto jadrovej elektrárne. Čo to znamená? Kam e, pôjde jadrový odpad? Niekde ho len uložíme? Jednoducho, produkty nemôžu vstúpiť na trh, keď sa neprodukujú v súlade so štandardami a sú v rozpore s klimatickými cieľmi. Musíme byť teda ambiciozní ako rozhodneme po roku 2020, iba členské krajiny budú rozhodovať, čo chcú, alebo dáme viacej zodpovednosť na plecia regiónom. Napríklad e, spoločná polnohospodárska politika má vynikajúci nástroj DER Plus. Môže teda kohezná politika mať e, mechanizmus e, e, mestské samozprávy plus, čiže dorozhodovať spolu s obchodnými lídrami a ostatnými hráčmi, aké projekty sa majú realizovať tieto veci, sa, sa môžu využiť vo všetkých členských krajinách. Ďakujem pekne. A teraz pán Máto, máte slovo. Pani Mato. Ďakujem, pani predsednička. Je, musíme byť veľmi citliví s touto témou klimatických zmien. Kvôli ním európske regióny musia čeliť povodňam, suchám, mm, ktoré sa opakujú čím ďalej, tým viacej a sú intenzívnejšie od roku 2013 400 miliard eur e, škôd spôsobených týmito udalosťami. Európska agentúra pre životné prostredie nás žiada, aby sme viacej, a lepšie a flexibilnejšie adaptovali opatrenia boja proti klimatickým zmenám. 20 európskeho rozpočtu na obdobie 2014-2020 by sa malo minúť práve na záležitosti v súvislosti s klimatickými zmenami. Ale Európsky eh, dvor auditorov zo správy roku 2016 upozorňuje, že tieto ciele nesplníme. Potom je tu nielen aspekt škôd eh, na biodiverzite, ale musíme tiež dávať pozor na ľudské zdravie eh, tieto aspekty nie vždy sú uznávané. A tieto už tieto e, klimatické zmeny už prispievajú aj k nárastu umrtnosti alebo nárastu miery chorobnosti e, v EÚ. E, vysoké teploty, povodne a ďalšie fenomény. Má to vplyv na ľudské zdravie, napríklad infarkty, zranenia, chemická kontaminácia, stres. Dochádza k narušeniu základných služieb, hygie, narušeniu hygienickej infraštruktúry. V odseku 9 a 10 je, tam je istý náznak, ale my predložíme ešte pozmeňovacie návrhy. Oceňujeme prístup a odsek ktorý e, sa sústreduje na mesta. Vieme, že odolnosť miest je veľmi dôležitá, je tam dve, sú tam dve tretiny obyvateľstva. Hlavne v Stredomorí <clears throat> je taká situácia, že mestská expanzia spôsobila väčšiu koncentráciu obyvateľstva, sú tam vyššie rizika v týchto rezidenčných oblastiach. Preto treba zvýšiť rozpočet určený buď na koheznú politiku, na boj proti klimatickým zmenám s jasnými cieľmi, ktoré budú merateľné a pochopiteľné pre obyvateľstvo, financie pre energetickú účinnosť, obnoviteľné zdroje, ale rovnako aj revíziu Európskeho fondu pre solidarity, o tej treba uvažovať. Nemáme žiadne ďalšie žiadosti. Mani Král. Áno, predsa. Ja som sa prihlásila pani predsednička, eh, chcela by som pani spravodajkyni. A všetky tieto ciele, absolútne s tým súhlasím, vôbec o tom nie je žiadna pochybnosť, len mám také tri postrehy vo všeobecnom rámci, bod 5 ste napísali niečo. Možno, že je to tým prekladom, ale v Nemčine tak odsudzuje e, nezodpovednosť médií, priemyslu, ktorí naďalej popierajú klimatické zmeny. To teda znamená, keď to správne e, e, chápem, tak všetci politici, média a priemysel popiera, všetci popierajú klimatické zmeny, to vieme, že tak nie je a priemysel by e, takto, takýmto spôsobom neprežil. Čiže mm, my podporujeme priemysel, aby e, sa zasadzoval za e, udržateľný rozvoj, za rozvoj, ktorý bude šetriť životné prostredie, aby využíval takéto technológie, ale nechceme takto odsudzovať priemysel aj my sme politici a političky, takže ja si nemyslím, že sú, sme rôzni, ale väčšina politika si uvedomuje svoju zodpovednosť, okrem pána Trumpa samozrejme. A musí sa to podľa mňa inak naformulovať, pretože inak e, to vyvolá nejaký e, negatívny dopad. Tiež si myslím, že týmto uznesením Nechceme um, hovoriť, koľko prostriedkov pôjde do uh, koheznej politiky a do klimatických zmien. Momentálne máme 20 všetkých kohezných prostriedkov, to, ktoré sú vyčlenené na tieto cieľa. To je v poriadku, to je správne. Uh, ale e, nechcem vychádzať z toho, že už teraz povieme, že to ešte treba zvýšovať. Myslím si, že to je ešte predmetom diskusie, e, keď budeme hovoriť o finančnom rámci. Ja som skôr za to, ako aj vy veľmi jasne hovoríte, že musíme viac podporovať mesta, aby oni sami mohli rozhodovať, čo a aké prostriedky budú vynaložené. Myslím si, že tu môžeme mať centra možností, kde sa bude bojovať proti klimatickým zmenám, kde sa to všetko koncentruje v mestách a môžeme oveľa intenzívnejšie e, pracovať proti klimatickým zmenám, e, napríklad v bývanie v ďalších oblastiach, v mnohých miestach môžeme dosiahnuť pozitívny výsledok. Myslím si, že takýmto smerom by sme to mohli ešte posilniť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Už nemáme žiadny žiadne ďalšie žiadosti o slovo, takže dám slovo zástupcom komisie, pani vysner Malinovská. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem, vážení e, kolegovia, za diskusiu, ďakujem pekne, pani Vaja. A ďakujem aj za túto diskusiu. Skutočne je to výzva na mobilizáciu, na kroky proti klimatickým zmenám Všetci eh, vieme, aké boli výsledky konferencie z novembra a je to ďalšia dôležitá schôdza v Paríži na budúci týždeň a e, na oboch týchto stretnutiach na lokálne, lokálne a regionálne líderstvo tu zohráva dôležitú úlohu klimatický summit pre lokálnych a regionálnych lídrov. E, zorganizoval konferenciu e, Stranda COP, kde sa hovorilo o globálnom uznaní potrieb krokov 300, viac ako 300 politikov, viac ako tisíc účastníkov, silná účasť na všetkých úrovniach eh, správy a riadenia, 60 krajín, vrátane Eh, malých ostrovov. Takže chcem poďakovať výboru regionov za partnerstvo, za organizovanie, veľmi úspešné stretnutie eh, starostov, veľmi dôležité témy, napríklad cez eh, transatlantické partnerstvo miest, národných vlád, uľahčenie prístupu k financiám a politické lídrestvo pre integrované plánovanie. Toto všetko sa prebralo. Ďakujem pekne za toto všetko. Tiež to dokazuje, že je tu potreba ďalšej posilnenej spolupráce medzi mestami, národnými vládami a regiónmi, tiež rozvoj a nasadenie inovatívnych riešení a kľúčová úloha priemyslu. To sa zdôraznilo ako aj uvoľnenie e, súkromných a verejných investícií. E, tiež e, za rokovacím stolom sa hovorilo o potrebe jasnosti dialógu. Toto bude dialóg, ktorý e, začne začne budúci rokov, kde jednotliví partnery vrátane miest si sadnú za stôl a ukážu, ako ďaleko sa dostali vo svojich e, záväzkoch z Paríži, ako sa to podarilo zrealizovať a vaša správa, vaša diskusia je v tomto mm, pohľade veľmi vhodná návrhu správy a v diskusii e, toto všetko vítame, e, pozitívne vnímame pozvanie Komisia členských krajín, aby sa implementovali e, ambiciozne legislatívne ciele. O tomto sa teraz diskutuje v rámci návrhu o čistej energii. Samozrejme, že vždy bude užitočné zdôrazňovať viac úlohu od národných aktérov a ich adaptáciu. Tiež vítame aj to, že mnohé americké mestá ohľadom týchto klimatických cieľov sa angažujú a bola som v Bonne v novembri a tam sa ukázalo, že oni e, nezastavia tie kroky, e, ktoré začali. Čiže je tu pozitívna príležitosť e, pre zmierňovanie klimatických zmien z pohľadu zlepšeného zdravia, kvality života a pracovných príležitostí. Eh, viacročný finančný rámec, kohezná politika, to tu odznelo, my vítame výzvu na navýšenie prostriedkov, pretože si myslíme, že Paríska dohoda je jej cieľ a implementácia budú masívne a rozpočet určite by mal uznať eh, princíp eh, neškodenie. Nemali by sme nejak e, toto znižovať, to, čo sme prislúbili v Paríži. A tí, čo povedali, že je tu veľa prostriedkov, ktorá, ktoré sú na účtoch a nevyužívajú sa, tí majú pravdu. Ešte staré sú k dispozícii prostriedky na klimatickú adaptáciu. Rizikový manažment 50% e, sa ešte má vynaložiť na klimatické ciele. A určite budeme pokračovať v našom snažení a podpore miest a regiónov či už je to pri zvyšovaní povedomia finančných usmerneniach alebo sprostredkovaní e, nejakých e, znalostí a informácií. Takže niektorí ešte spomínali e, potrebu tej spolupráce starostov, ktorá sa musí rozširovať a od septembra, e, teda vás môžem s radosťou informovať, že je tu aj subsahárska Afrika a tieto mesta, ktoré intenzívne spolupracujú v Severnej Amerike, v Indii taktiež. Minulý týždeň komisia e, hovorila o novej platforme pre investičnú podporu a poradenská služba Orbis e, je tu poradenská podpora Európskej investičnej banky a tento nástroj má urýchliť a uľahčiť, e, uvoľniť investície e, v projektoch. Toto je niekedy práve problém. Peniaze sú na účtoch a projekty Eh, ktoré eh, sa dostanú ku komisiu, nemajú dostatočnú kvalitu. Áno, bolo to spomenuté eh, niekým. Európsky dohovor starostov prispieva k našim cieľom v klimatických zmenách. Už teraz prekročili tieto ciele a majú 23%, e, teda v úrovni zníženia a celkom určite e, dosiahnu 27%, ktoré prisľúbili. Tisíc e, miest sa zaviazalo, že príjme potrebné plány a naše mesta, naše európske mesta ukazujú, sú príkladom a my v komisii sme veľmi rádi, keď sú tu podujatia, ktoré ukazujú alebo dokazujú, že tento, toto snaženie je úspešné. Ďakujem pekne a teraz dám slovo pani Valine, aby uzavrela našu dnešnú diskusiu. Bueno, muchísimas gracias por las aportaciones, muchísimas gracias a la... Ďakujem veľmi pekne eh, za prezentáciu aj komisii. Rada by som upresnila, som z regiónu, kde hlavný spôsob života alebo živobytie bolo z baníctva bola to jedna z najviac priemyselných oblastí Španielska. V rokoch, keď ešte v Španielsku bolo dostatok priemyslu, teraz je tá situácia trochu iná a ehm, ešte stále v mojej provincii je priemyslu veľmi veľa. Ja priemysel obhajujem, podľa mňa je nevyhnutný, nemôžeme bez neho žiť, ale Žiadam, aby priemysel splňal environmentálne požiadavky a aby prispel mm, k plneniu cieľov a zabránil klimatickým zmenám. Ja som 9 rokov bola starostkou v mojej meskej časti. A museli sme odstraňovať ťažké kovy schované pod pieskom na jednej z najznámejších a najviac navštevovaných pláží, takže samozrejme ja e, e, zubami nechtami obhajujem priemysel, ale zároveň žiadam od neho, aby splňal kritéria, environmentálne kritéria, aby e, splňal legálne požiadavky. A to by som tu rada ujasnila, keď hovorím o rekonverzných politikách a o dekarbonizácii, aj tu poznám veľmi dobre, pretože sa týka aj mojej zóny a bolo tam 50 tisíc 000 baníkov vo verejnom baníctve. Teraz je tam už len 800 baníkov a hovorím o priamých pracovných miestach. Všetky tieto oblasti de facto istým spôsobom umierajú, obchádza, dochádza k obrovskému úniku obyvateľstva. <clears throat> Áno, takže priemysel je potrebný, ľudia potrebujú nejakú alternatívu, keď im odoberiete živobytia. Ja som za to, že áno, dekarbonizácia musí ísť ruka v ruke s istými opatreniami, aby ľudia mohli naďalej žiť vo svojom regióne a mať dôstojný život. Na to nesmieme zabúdať. Veľa ľudí závisí od toho. A myslím, že všetci sa zhodneme, e, že úloha miest a e, radníc je rozhodujúca. V Španielsku došlo reforme a rádnice nemajú takmer kompetencie len niektoré radnice väčšie. A ja napríklad vo výbore PETI neustále vidíme petície e, e, v oblastiach ochrany, kde e, sú teda oblasti, ktoré sú chránené, sú to rezervácie a tak ďalej a dochádza tam k určitým aktivitám. Toto všetko musíme brať do vaj, treba ich chrániť a môžeme to dosiahnuť tým, že dáme viacej kompetencií starostom, radniciam, miestnym samozprávam. A rovnako treba žiadať od priemyslu, aby predkladali dopadové štúdie, alebo teda štúdie o klimatickom dopade a tak ďalej ich činnosti. Ďakujem za túto diskusiu a očakávam vaše pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne. E, len jednu vec, ktorú musím spomenúť na konci diskusie, je, že termín na prekladný pozmenujúci návrh k predloženej správe je na poludnie v stredu 13. decembra. Takže poludne 13. decembra na prekladanie pozmenujúcich návrhov. Ďakujem za diskusiu. Teraz prejdeme k nášmu ďalšiemu bodu programu a to je už, áno, práve to kontrolujem konkurencieschopnosť eh, v regiónoch, ktoré majú nízky rád a, rád, rast a nízke príjmy. A teraz slovo má pani Giuffrida, ktorá nám predstaví návrh správy. Už sme teda o tom diskutovali. Slovo dávam pani Giuffrida a potom tieňovým správodajcom a členom výboru radí. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Diskusia o týchto regiónoch je dôležitá pre budúcnosť koheznej politiky. Keďže už správa je k dispozícii, veľmi rada si vypočujem pripomienky kolegov. Regióny, ktoré zaostávajú v rozvoji, sú najslabšie v EÚ a mali by byť prvými e, poberateľmi koheznej politiky a sú to teritória, kde by nikdy nemala chýbať naša európska podpora. Užitočná je iniciatíva na podpor ekonomického rastu, investícií, tvorby pracovných miest. Ide o regióny, kde je nízky príjem alebo nízky ekonomický rast Takto ich rozdeluje komisia. A z toho vychádza aj moja správa. Komisia identifikuje 47 regiónov, ktoré zaostávajú v regióne. Je tam nízky ekonomický rast, majú HDP, ktorý sa blíži k priemeru EÚ, ale ekonomický rozvoj alebo HDP sú naozaj stále nízke. Príklady Ide o rôzne regióny e, v krajinách ako je Taliansko, Španielsko, Grécko a Portugalsko. Druhé rozlíšenie regióny s nízkym príjmom. Tam je HDP veľmi nízky. Je síce rastúci trend a veľmi vysoký. Sú to regióny, ktoré vychádzali e, z veľkého zaostávania ako tie predchádzajúce, ale kohezná politika tam funguje a sú tam dobré výsledky práve vďaka využívaniu európskych fondov. Príklady hovoríme o regiónoch v takých krajinách, ako je Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko. Predovšetkým pri tomto rozdelení Môže e, byť toto rozlíšenie vhodné pre e, štúdiu, ale nie je v nariadeniach. Keď sa robia takéto klasifikácie, môže e, toto viesť k nadmernej a nevždy účinnej fragmentácii a mali by sme brať do úvahy ekonomické podmienky teritórií na základe referenčných období, ktoré majú byť koherentné s programovacím obdobím. Komisia študuje dopady a výsledky koheznej politiky v týchto regiónoch a potom ich napája alebo s tým spôsobom dáva do súvislosti s ekonomickou situáciou v krajine. Veľmi často vysoký verejný dlh znižuje manevrovací priestor. Myslím si, že závery komisie Je to možno silné vyhlásenie, ale je jasné. Závery nás vzdialujú od cieľov a od samotnej podstaty koheznej politiky a preto si myslím, že je čas a moment, hovorili sme aj v predchádzajúcej rozprave, aby sme viacej žiadali našu splnenie našej politickej úlohy, ktorá je iná než úloha komisia, žiadať alebo navrhnúť politické riešenia na Zadefinovala som tri prvky, aby sme dosiahli rovnováhu medzi ekonomickou a kohéznou politikou a ekonomickým riadením. Ale je možné, že správa bude istým spôsobom kompromisom vzhľadom na zmeny, ku ktorým dochádza. Komisia necituje prvok, ktorý hlboko vplýva na kapacitu miestnych a regionálnych samozpráv robiť investície. Ide o také parametry, ako je deficit a ich napojenie na rozpočet. Investície do koheznej politiky, verejný dlh, e, tie by mali, tie alebo majú vzťah na rozpočet. Samozrejme, že investícii vytvárajú ekonomický rast a pracovné miesta, Takže je potrebné vychádzať z toho. A správa na tom nástoji. Mechanizmus makroekonomickej kondicionality sa reformuje, aby investície neboli ohrozené, ako sme to videli, práve v tých e, teritóriách majú najväčšie štrukturálne ťažkosti. Skôr ako makroekonomické kritéria prípade kohezie či iných politík, podľa mňa by sme sa mali skôr sústrediť na rešpekt základných pravidel a na spolunažívanie. Táto kondicionalita by mohla byť braná ako parameter pri aktivácii kohezných opatrení v konštruktívnom prístupe, aby sa stimulovali reformy. Tretí bod. Komisia uvažuje o úzšom vzťahu medzi koheznou politikou a špecifickými odporúčaniami pre krajiny v európskom semestri, ale nehovorí nám komisia ako konkrétne. Ja si myslím, že odporúčania by mali byť stimulom, podporom, podporou pre regióny. Mali by sme vytvoriť rámec pre spoluprácu podnetmi, pre reformy zakotvenými eh, v, ekon- eh, v európskom semestri, ako to dosiahnuť, urobiť vyrovnanejší vzťah medzi mocami, pre, lepšie prepojenie medzi koheznou politikou a európskym semestrom. A sú to členské štáty, kde, ktoré musia zohrať kľúčovú úlohu je potrebné, aby členské štáty mali národné stratégie pre e, rozvojovú politiku alebo politiku ekonomického rozvoja. Komisia explicitne spomína Taliansko a úsilie, ktoré urobilo na vytvorenie paktu pre juh, pretože všetky znevýhodnené regióny sú na juhu a tiež vytvorenie agentúry pre súdržnosť, aby táto e, dohliadala na správne využívanie EU fondov. Prvá slabosť týchto regiónov je práve e, v, vo verejnej správe a v administratíve a sú to členské štáty, ktoré musia zasiahnuť. Ja viem veľmi dobre, že ide o kontroverzné témy. Často nemáme na ne jednotný názor ani tu vo výbore. Veľmi často máme rozdelené názory. Ale mali by sme sa snažiť o jednotný prístup, vychádzajúc aj z predchádzajúcich mesiacov a našich diskusí, pretože jednota je rozhodujúca, keď chceme pomôcť a dopracovať sa ku konkrétnym cieľom v koheznej politike. Očakávam vaše pripomienky, ale záverom by som povedala, že e, špecificky práve v tomto momente náš výbor má veľkú zodpovednosť e, z oči voči týmto regiónom. Politika postihov týmto regiónom nepomôže rásť ani Európe posilniť svoju integráciu. Očakávam vaše pripomienky a ďakujem vám za pozornosť. Thank you very much. Pekne. V tejto správe eh, rešpektujeme pravidlo 54. A spravodajcom je pán Čia, takže pani Čia, dávam jej slovo, pretože ide o tieňovú spravodajkyňu výboru regie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ako pani spravodajkyňa správne povedala, ja by som jej pogratulovala k jej prístupu. Napriek tomu, že EÚ sa chápe ako jeden z najbohatších kontinentov Európy, v rámci EÚ existujú veľké rozdiely a odstupy a mm, rozdiely v príležitostiach, v príjmoch Veľa regiónov sa chápalo ako regióny s nízkym ekonomickým rastom alebo s nízkym príjmom. Tá prvá skupina je obvykle na juhu kontinentu a druhá skupina vo východnej časti Európy. Tu by som sa sústredila na významné body a síce poľnohospodárstvo a spôsob, ako toto môže byť pridanou hodnotou na zníženie rozdielov medzi regiónmi. Je jasné, že v mnohých týchto regiónoch je poľnohospodárstvo tým sektorom, ktorý je najdôležitejší a príjmy sú rozhodujúce. Preto druhý pilier SPP, vidiecký rozvoj, predstavuje rozhodujúci financovací nástroj na dosiahnutie ekonomického rastu vidieckých oblastí alebo oblastí, ktoré zaostávajú a prináša finančné podnety, ktoré sú potrebné pre špecifické požiadavky teritórií. Polnohospodárstvo v týchto regiónoch poskytuje oveľa viacej možností pracovných miest, ale aj v regiónoch, e, ktoré majú nízky ekonomický rast, polnohospodárstvo prispieva k udržateľnému rozvoju zamestnanosti, vytváraniu nových pracovných miest, ale aj k navýšeniu príjmov. Pomáha lepšiemu, lepšej organizácii vidieckého priestoru. Fond pre vidiecký rozvoj stimuluje e, rozvoj týchto regiónov prostredníctvom konkrétnych zameraných projektov, ktoré sú založené na prístupe z dola nahor. Preto oceňujem prístup skupín akčného pôsobenia alebo lokálneho pôsobenia tak, pri vytváraní sietí lokálnych aktérov, aby dosiahli čo najlepšie projekty. Želám si, aby bola dobrá infraštruktúra, dobré internetové vysokorýchlostné spojenie by prispelo k tomu, aby vidiecké obyvateľstvo ostalo na vidieku, neopúšťalo tento priestor – prispieva aj k ekonomickému rastu týchto regiónov. Vidie, ktorý je digitálne dobre prepojený, to je rozhodujúca požiadavka na to, aby sme prispali, prispeli k realizácii partnerstva vo výskume a pre inováciu. A aj preto, aby inovatívne praktiky prispeli k rozvoju poľnohospodárstva a asociovaným sektorom aby sme v konečnom dôsledku zaznamenali ekonomický rozvoj v týchto regiónoch. Ďakujem za pozornosť. The rapporteurs, Mr. Rules. Teraz tieňový spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Asi pred tromi mesiacmi, myslím, že v tejto sále e, bo došlo k výmene názorov k tejto téme. Rád by som poďakoval spravodajkyni k návrhu textu. o regiónoch, ktoré zaostávajú. Je to veľmi dobrý základ pre budúcu prácu. ale mám pocit, že ste možno pozabudli na myšlienku podpory vytvárania firiem alebo e, vylepšenie pôsobenia alebo podnikateľského prostredia pre firmy, ktoré už existujú pravidlá e, parlamentu sú veľmi prísne, pokiaľ ide o rozsah správ a nevždy sa nám podarí dostať do textu všetko, čo by sme chceli, ale dúfam, že pozmeňovacie návrhy nám umožnia e, tento nedostatok vyriešiť. Pripravili sme niekoľko pozmeňovacích návrhov v tomto zmysle, ale sú aj ďalšie, ktoré by som spomenul v, prvom, v prvej výmene názorov ide o participatívne viac stupňové riadenie, jednotnú stratégiu, e, ktorá by bola na mieru pre, každú, pre každý z týchto regiónov. A tiež ide o to, aby Eurostat poskytoval dôveryhodné a čo najviac agregované údaje o týchto regiónoch, aby e, bolo možné robiť evolutívne analýzy. A všetko to sa aj urobilo v texte, ako je navrhnutý komisiou. Ďalšia vec, ktorá je podľa mňa dôležitá a ktorú možno bude treba prediskutovať a uvažovať o spoločných riešeniach pri budúcom stretnutí tieňových napríklad uh, makrokondicionalita, Ja ako tieňovi za EPP to predložím. Nejde tu o makroekonomickú kondicionalitu, Ide o veľmi presnú politiku, ktorú musíme používať na to, aby sme dosiahli veľk- väčšiu konvergenciu pre tie najmenej rozvinuté regióny. v EU inštitúciách táto téma často vyvoláva vášnevé diskusie tie opatrenia, ktoré spájajú účinnosť a ekonomické riadenie, sa musia veľmi rozumne spájať, aby sme zabranili vylúčeniu. Aplikácia týchto opatrení musí vždy brať do úvahy všetky socioekonomické, špecifické podmienky týchto regiónov, nezabúdať na investície do týchto regiónov, čo je dôležité nezabúdať na malé a stredné firmy, firmy vytvoriť pracovné miesta, zvýšenie produktivity. A snažiť sa o to, aby opatrenia nemali veľký dopad na verejné výdavky. Podľa mňa treba ex ante kondicionalitu rovnako ako makroekonomickú, aby štrukturálne fondy boli účinnejšie, efektívnejšie. Musíme sa snažiť nájsť spoločné stanovisko, aby to posilnilo pozíciu EP a aby sme mali čo najlepší a najsilnejší text v rámci budúceho VFR už som o tom hovoril, je nevyhnutné zrevidovať racionalizáciu opatrení článku 23 spoločných ustanovení pre budúci VFR, hlavne možnosti prerušenia platieb štrukturálnych fondov. Znovu ide o veľmi citlivé témy. ktoré vyvolávajú vášnivé reakcie, tieto treba nechať bokom a treba sa venovať racionálne a striktne diskusii. Sme vám k dispozícii, aby sme vám pomohli pripraviť text. Cieľom je posilniť pozíciu tohto parlamentného zhromaždenia a netrpezlivo čakáme na všetky pozmeňovacie návrhy a sme pripravení pracovať na kompromisoch a tešíme sa na možnosť ich prediskutovať s, so spravodajkyňou. Slovo má pán Tomašič. Pani Tomašič, ďakujem pani predsednička. Európska komisia zahájila iniciatívu Ide o pomoc najmenej rozvinutým regiónom, aby, sa, aby to dobihli máme rôzne problémy v týchto regiónoch a môžeme poskytnúť odporúčania a pomoc, ako uvoľniť ich potenciál naraz. Najmenej rozvinutým regiónom pomôžeme takto lepšie identifikovať problémy a reagovať na konkrétne potreby a maximalizovať dopad investícií v teréne. Európska komisia spolupracuje s vnútroštátnymi aj regionálnymi orgánmi sprístupňuje vedecké znalosti, ako aj praktickú expertízu na prekonanie prekážok, aby sa doplň, dopracovalo k udržateľnému rozvoju, inováciám a podobne. Ďalším, ďalším prínosom tejto iniciatívy, ktorú podporujem, je aktívne zapojenie regionálnych aktérov, školy, odbory, malé a stredné podniky, investory, občianská spoločnosť, štátna správa a tak ďalej. Rumunsko a Polsko sú prvé krajiny, ktoré sú pilotné v tomto projekte s regiónmi na severozápade a severovýchode. Je to región Svietokírsky a Podkarpatsky. Na základe výsledkov pilotných projektov táto spolupráca EÚ s regionálnymi aktérmi sa môže potom transponovať do ďalších regiónov, ktoré majú podobné problémy. Preto dúfam, že tieto regióny budú príjmať túto iniciatívu. Hlavný problém, pokiaľ ide o regióny s nízkym rastom, je nájsť stratégie a impulzy na prekonanie na prekonanie nízkeho rastu, kde zostali zablokovaní viac ako 10 ročia, Pomôcť im môže dlhodobá stratégia, ktorá je dlhodobo udržateľná a a umožním vstúpiť na trajektóriu rastu. Najväčšia výzva pre takéto zaostávajúce regióny je zvýšiť a stabilizovať ich ekonomickú výkonnosť, aby dokázali znovu vstúpiť a zostať na ceste zbližovania sa s prosperujúcejšími regiónmi v EÚ. Ďakujem. A teraz pán Van Miltenburg. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o mňa, je to veľmi nevyvážená správa, pretože táto správa je ako keby určená, určená na to, aby strieľala jedovaté šípy medzi e, na makroekonomickú kondicionalitu európskej politiky a ako aj rozpočtovú politiku. Spravodajca hovorí, že Jednoducho všetky problémy vyplývajú z e, rozporov medzi sociálnou a ekonomickou politikou. To skutočne nemôžeme akceptovať. My potrebujeme predsa štruktúralne reformy v členských štátoch a v týchto regiónoch, ktoré zaostávajú, teda v členských štátoch a potom v samotných regiónoch. Keď vidím túto správu, tak sa mi zdá, že táto správa je prejavom politiky strkania hlavy do piesku. Proste vštrosia politika, žiadna zodpovednosť za to, aby sa veci zlepšili v členských štátoch, aby členské štáty vyvíjali e, e, iniciatívu na pomoc im zaostávajúcim e, regiónom, žiadne snahy o potláčanie korupcie, žiadne snahy o reformu trhu práce a podobne a spravodajkyňa vôbec nezohľadňuje rôzne dokumenty komisie. Napríklad zaostávajúce regióny sú veľmi často poznamenané tým, že majú nízky rast a a tie sú veľmi často konfrontované práve s problémami v rozpočte. Jedna cesta, a je to tak, že daňové peniaze sa používajú veľmi často na to, aby sa platili úroky z pôžičok, ktoré si zobrali, ale oni potrebujú peniaze na investície. A potom sa hovorí o výdavkoch na verejné politiky, ale máme aj politiky EÚ, ktoré pomáhajú napríklad realizovať stratégie e, inteligentnej špecializácie. To pritiahne aj súkromný e, sektor a potom tieto regióny nebudú také závislé od štátnych investícií a budú menej zraniteľné v situácii horšieho ekonomického rozvoja. Je tu jeden príklad, ktorý považujem za E, nevyužitú šancu a to je, že spravodajkyňa nepoužíva výsledky, ktoré sa dosiahli napríklad v oblasti investícií a reštrukturalizácie a sú uvedené v materiáloch komisie. Zoberme si napríklad Rumunsko. Tam máme veľké investície v oblasti infraštruktúry. Tam sa dá predsa naviazať na transeurópske siete. Napríklad v Starbrooking dokumente, o tom stále hovorím, je, že sa musíme zamerať na prepojenie medzi mestami, ktoré môžu byť hnacou silou rozvoja a, me, a ostatnými regiónmi, ktoré sú v pozadí. Takže podľa mňa je tu ešte veľa práce na tejto správe, ktorá je veľmi nevyvážená. Aby sme z nej spravili vyváženú správu, my sme ochotní konštruktívne spolupracovať, ale ja dúfam, že spravodajkyňa bude ochotná nás počúvať a vypočuť si aj náš názor na to, ako pomôcť zaostalým e, regiónom. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Rope. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že nemôžeme sedieť a len hovoriť o zaostávajúcich regiónoch, o regiónoch s nízkym e, príjmom. Jednoducho, ak to budeme len takto sedieť a nič nerobiť, tak e, kapitál vždy pohybuje, ide smerom k väčšiemu e, E, zisku. Práca ide za väčším príjmom. A ak budeme len sedieť a vyprávať a nič nerobiť, tak to takto bude. Musí, a ľudia budú odchádzať z týchto zaostávajúcich regiónov. Musíme prísť udržateľnými dlhodobými e, riešeniami, inak veľa nedosiahneme. rozdiely medzi členskými štátmi predstavujú v rámci EÚ niekedy aj päťnásobné rozdiely. V regiónoch vidíme aj trojnásobné rozdiely. Takže tu je veľký problém, čo máme spraviť doteraz, aké riešenia, ako odstrániť tieto e, rozdiely. Veľmi sa teším, že správa hovorí o obmedzeniach makroekonomickej podmienenosti. To je veľký úspech. A okrem toho musíme ešte hlbšie pracovať viac na zisťovaní dôvodov, prečo tieto regióny zaostávajú. A ja osobne vidím dva dôvody. Nedostatočná administratívna a finančná nezávislosť obci a nedostatok finančnej kapacity, najmä v malých a pohraničných oblastiach. A ja som presvedčená, e, presvedčený, že potrebujeme podporovať členské štáty, aby viac dôverovali svojim obciam a regiónom. E, národné vnútroštátne orgány musia priť s cieľmi, ale obce a e, regionálne orgány majú mať dostatočnú autonómnosť, aby mohli prísť najlepšími riešeniami na dosahovanie stanovených cieľov. A to sa dá povedať aj o EÚ. EÚ sa nemá zaoberať detailami. To, čo funguje vo Fínsku, nemusí nevyhnutne fungovať na Cypre. Aj my musíme uvažovať o e, schopnosti požičiavať si v regiónoch a obciach. A tu je makroekonomická kondicionalita problém, prekážkou, pretože keď sa financujú projekty, tak musíte do projektov vložiť peniaze. A to je práve tá situácia, keď sa obce zadlžujú a nemôžu už viacej investovať do týchto projektov. Pokiaľ ide o administratívnu kapacitu, tak tá skutočnosť, že členský štát je v Európskej únii, tak to znamená, že má dostatočnú administratívnu kapacitu, ale nie je to pravda, pretože v niektorých regiónoch, v menších municipalitách vidíme, že nám chýba administratívna kapacita. Potrebujeme ďalšiu pomoc, ďalšie financovanie, odbornú prípravu pre e, pracovníkov administratívnych, správnych úradov a podobne. A teraz e, Mato, nech sa páči. Dá Mato. Ďakujem za tento prvý návrh. Pristavila som sa pri texte komisie Zhodnem sa čiastočne v diagnoze tých piatich príčin e, zaostávania regiónov. Ekonomická kríza za posledných 10 rokov s makroekonomickou nerovnováhou, ktorá ohrozuje koheznú politiku, nízka miera zamestnanosti, veľmi nízka miera obyvateľstva vysokoškolského vzdelania, malý ekonomický rozvoj, zlé prepojenie e, vzdelávacieho a profesionálneho sveta. Masívna emigrácia hlavne mladých vzdelaných a teda odsídlenie a demografický pokles v týchto regiónoch. Ale absolútne nesúhlasím s návrhom riešenia komisie napojenie koheznej politiky na európsky semester, hlavne v pracovnej oblasti. Za tieto roky sme už o tom diskutovali nespočetne krát. Čo vlastne sú štrukturálne reformy? Po tej fraške nulových sankcií Portugalska a Španielska mali by sme pokračovať s článkou 23 Čo vlastne chce komisia, čo chápe štruktúralnými for, e, reformami? Chce reformy pracovného trhu, zásah v zdravotníctve, v penziách, v privatizácii, ale my to nepodporujeme. Iná vec je investícia do vzdelávania. To, aby ľudia, mladí hlavne, ostávali vo svojich krajinách, boj proti daňovým podvodom, inteligentná špecializácie, rozdie, odstránenie rozdielov v niektorých infraštruktúrach, účinnejšia technická pomoc, lepšie využívanie EU fondov, lepšia správa, verejná správa na miestnej a lokálnej úrovni a vylepšenie využívania investičných fondov. Chceme prekonať makroekonomickú kondicionalitu a žiadame revíziu klauzuly investícií, aby investície, ktoré sú kofinancované, boli vylúčené z výpočtu v rámci európskeho semestra. Štrukturálne fondy by sa nemali využívať ako páka na sankcie. Chceme, aby e, z textu nevypadli tie dobré časti, ako e, to už dopadlo alebo bolo v minulosti. a preto predložíme pozmeňovacie návrhy na podporu koheznej politiky. Ďakujem veľmi pekne. Už sa nikto z poslancov nehlasí o slovo, takže dám slovo predstave, pánovi Dijkstrovi, predstaviteľovi e, Európskej komisie. Áno, ďakujem veľmi pekne. Veľmi stručne chcem reagovať na niekoľko bodov, ktoré tu zazneli. Pokiaľ ide o správu, chcem zdôrazniť, že tento pracovný dokument komisie bol vypracovaný pre analytické dôvody. Chceli sme chápať, čo sa deje v jednotlivých regiónoch, častiach Európy. Našim cieľom nebolo použiť tieto kategórie na e, implementáciu politik alebo pridelovanie finančných prostriedkov. Pre koheznú politiku 2000 pod roku 2020 sme chceli vylúčiť prekážky regionálneho plánovania v krajine, takže tam preto to hovorím. Súhlasíme s tým, že iné ukazovatele sú dôležité pre vypracovanie stratégie, pre identifikovanie priorít rôznych regiónov a Európsky sociálny regionálny pokrok je tu veľmi dôležitý a v roku 2019 sa bude aktualizovať tento ukazovateľ. Túto správu sme robili preto, aby sme videli, ako sa regióny vyvíjajú. Budeme monitorovať tieto regióny, aby sme videli tendencie do budúcnosti a zabezpečili úplný, úplne, všetky výhody z e, vstupu do EÚ a z koheznej politiky. Tých sedem Siedma kohezná správa zvoruje, že kohezná politika je naozaj veľmi dôležitou investíciou, investičným nástrojom EÚ a zo, ma zohľadňuje teritoriálne charakteristiky. To je jasne uvedené v správe. Zdôrazňujeme úlohu správovania. Je tam celá tali, kapitola o správovaní, o riadení, o governance a naše projekty budú smerovať na to, aby sme určili, kde v governance potrebujeme ďalšie zlepšenia, napríklad podnikateľské správy, ktoré sa pripravujú teraz na vnútroštátnej úrovni, ako aj podnikateľské správy, ktoré robíme so Svetovou bankou, aby sme videli, kde sú problémy, ktoré treba riešiť. Vzťah s makroekonomickou governance a projekty koheznej politiky ešte veľmi skoro, skoro aby sme sa vôbec mohli k tomuto vyjadriť. Nemáme dosť informácií. Ďakujem veľmi pekne. Chcete, pán spravodajkňa, reagovať a uzavrieť diskusiu? Ďakujem, pani. Ďakujem. Vychádzala som z toho, že táto správa samozrejme vyvolá kontroverzné ale e, názory a rozdielne názory a to je endemické v našom výbore. A preto dúfam e, spoločný prístup E, to je na adresu niektorých poznámok. A uvedomme si, že to bude zvrat, keď dojde k revízii koheznej politiky a vzhľadom na výzvy, ktoré nás čakajú v blízkej budúcnosti. Som presvedčená, že správa musí mať predovšetkým politický prístup je čas, aby sa výbor vyjadril k návrhom komisii a teším sa, že predstaviteľ komisie práve potvrdil, že v roku 2019 sa budú brať do úvahy nové ukazovatele. To absolútne potrebujeme, aby sme adaptovali kohezné politiky a všetko, čo s tým súvisí, s konkrétnou reálnou situáciou. Pokiaľ ide o rozumný prístup, absolútne s tým súhlasím, ale pripomínam, že tento rozumný prístup v nedávnej minulosti nie vždy, hlavne v naliehavých momentoch, priniesol účinné riešenia. Takže by sme mali jasne, čierne na bielom, vysvetliť, aký bude prístup k zaostávajúcim regiónom a či a že tento prístup nemá byť sankciu, nemal by prinášať sankcie, pretože v naliehavých otázkach e, sa sleduje cieľ, ale nevždy sa to podarí. Teda ide o to, aby sme jasne zadefinovali body tohto prístupu, keď hovoríme o regiónoch, ktoré majú absolútnu naliehavú potrebu zásahu a kde kohezná politika je potrebná. Musíme nájsť ten rovnovážny bod a na tom sa zhodneme. Politika škrtov v rozpočte v týchto regiónoch skutočnosť ukazuje, že vedú k škrtom vo verejných investíciách a to určite neprináša ekonomický rast. A viacej sa venujú financie platbe verejného dlhu, čo neprináša ekonomický nárast ani neznišuje nezamestnanosť. Opakujem, správa sa špecificky venuje tomu, ako nájsť správnu rovnováhu keď sa nedosahuje cieľ spolufinancovania a to blokuje členské štáty správe veci verejných e, v rámci členských štátov treba vylepšiť. Sú tam extrémne nedostatky, hlavne v niektorých regiónoch, niektorých členských štátov. Ale to je úlohou komisie do istej miery. A čo by sme mali urobiť my? Myslím si, že musíme absolútne obhajovať kohéznej po, e, politiky prospech všetkých regiónov, aj tých zaostávajúcich. Samotná klasifikácia, potvrdil to aj predstaviteľ komisie, sa robí zo štatistických a študijných dôvodov, ale nechcela by som, aby sa to zajtra stalo skutočnou podmienkou pre tieto regióny Teda táto klasifikácia by nemala byť nejak ostať nemenná v čase. Dúfam, dúfam, že sa nám podarí nájsť kompromisné stanoviska, ako aj v prípade predchádzajúcich správ. Musíme to dosiahnuť aj preto, že, je, že nastal na to čas – a vidím, že treba to urobiť v rámci tých možností, ktoré máme. Končím, lebo vidím, že už pani komisárka prišla. Musíme úzko spolupracovať samozrejme s komisiou. Témy, ktoré dnes spracovávame, idú tým spoločným cieľom, aby bola kohezná politika konkrétna, účinná pre všetky regióny a predovšetkým, aby sme pomohli tým znevýhodneným. Očakávam vaše pozmeňovacie návrhy a ja dúfam, že všetko prebehne v rámci konstruktívnej spolupráce a vítam pani komisárku. Dovolte, aby som vám povedala, že lehota na pozmeňujúce návrhy je obed 14. december a hlasovať budeme vo februári. Áno? 14. december pozmenujúce. Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu. Končím diskusiu k tejto správe a prejdeme rovno k ďalšiemu bodu našho programu. A mám tu čest privítať medzi nami pani komisárku Kretu. Mám tu text pred sebou, kde sa hovorí, že pani komisárka nás už navštívila šestkrát tento rok. Takže sa veľmi tešíme, že máme túto šancu s komisárkou často rokovať o všetkých tých témach, ktoré považujeme za dôležité Dovolte, aby som pani komisárku privítala a dala jej slovo. Nech nemrháme časom. Nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem, pani predsednička. Je pre mňa radosťou tu dnes byť, pred, predstúpiť pred vás, dámy a páni, milí priatelia. Je to pre mňa radosť a začnem krátkou správou o našom balíku schválnom včera o prehlbovaní Európskej hospodárskej a menovej únii. V kolegiu potom budem hovoriť o poslovnom vývoji v koheznej politike samotnej. Pravdepodobne všetci sledujete eh, včerajšiu prezentáciu a určite ste videli, že toto je veľmi dôležitý balík a je to takých troch dôvodov. Je to kľúčové, obsah balíka je veľmi dobrý a obsahuje veľa nových myšlienok. Dovolte mi, aby som sa sústredila na tom, čo považujem za najdôležitejšiu tému. Najskôr vytvorenie Európskeho menového fondu, aby sme pomohli krajinám eurozóny vo finančných problémoch, podobne ako uh, to urobil Európsky mechanizmus stability. Rozdiel je ten, ten že garancia pre e, túto oblasť sa dosahne prostredníctvom dohovorov EÚ, nie prostredníctvom medzi e, vládnych dohôd a tým sa e, dá Európskemu parlamentu väčšia úloha vo fungovaní a monitorovaní a to je veľmi dobré pre demokraciu podľa mňa. Po druhé, integrácia zmluvy o stability, koordinácia vláde teda správe Eh, vytvára ten správny rámec a tu znovu je to dobrá správa pre parlament a pre demokraciu, pretože to znamená viac zodpovednosti a efektívnosti. A po tretie, vytvorenie nových rozpočtových nástrojov, eh, to je štrukturálne fondy eh, v rámci regionálnej politiky na dobrovoľnej báze konvergenčný nástroj pre členské krajiny, ktoré sa pridávajú do eurozóny a Ehm, stabilizačná funkcia, aby sme sa vyhli negatívnym efektom asymetrických šokov. A na záver ehm, ehm, ministri hospodárstva a financií dúfam, že toto bude rodový indikátor. Hovorím o európskom ministrovi pre hospodárstvo a financie, takže on alebo ona budú, bude podpredsedom komisie a bude predseda Euroskupine. Znovu toto umožní väčšiu transparentnosť a efektívnosť e, v hospodárskom rozhodovaní a v podobných procesoch v EÚ. Teraz naspäť u koheznej politike, k našej politike. Minulý mesiac viete veľmi dobre, že sme mali dlhú a konštruktívnu diskusiu s členskými krajinami e, e, na e, samite o všeobecných otázkach. Podporená bola kohezná politika. Členské krajiny sa dohodli, že to bude kľúčová politika v Európe po roku 2020 a s spokojnosťou som konštatovala, že všetci naši ministri sú za nami, stoja za nami. Minis, dúfajme, že aj minister financie takto uh, bude premýšľať. Môj hlavný argument uh, Ehm, túto koheznú politiku som prezentovala vám minulý mesiac. Počas mojej poslednej návštevy teda kríza zanechala hlboké rány na európskej uh, na Európe a mm, členské krajiny a regióny potrebujú pomoc, aby boli odolnejšie voči priemyselným zmenám. To si vyžaduje, aby sme sa pozorne zamysleli nad tým, kam sa bude uberať kozná politika, kde môže dosiahnuť skutočnú zmenu. E, musíme to urobiť pružnejšie a potrebujeme e, širší záber, musíme preskúmať nové cesty, ako dosiahnuť potrebný výsledok. Eh, nízka kvalita verejnej správy eh, bráni efektívnosti verejných investícií. Kohezná politika nemôže fungovať izolovane. Musí byť podporovaná kľúčovými štrukturálnymi reformami a zároveň potrebujeme zabezpečiť to, aby sme poskytli eh, správne stimuly pre reformy. Okrem e, teda e, tohto samitu komisia nedávno zverejnila dva dôležité dokumenty, oznámenie o pohraničných regiónoch, konkrétne kroky, ktoré budú financovanie. Jedna z noviniek je vytvorenie e, hraničných fokálnych bodov, kde budú experti a poskytujú poradenstvo miestnym orgánom, aby riešili právne a administratívne hraničné prekážky a takisto budú tu profesionálne siete, ktoré umožnia týmto aktérom, aby si vymenili informácie. Keď hovoríme o medziregionálnej spolupráci, tak v septembri sme zahájili výzvu pre špecializovanú stratégiu na prepojenie. Tato pilotný projekt má rozvíjať regionálne partnerstva, verejné orgány, podniky, e, vedcov, výskumníkov z rozličných e, minimálne štyroch členských e, krajín Máme veľmi dobrú odpoveď, reakciu na túto iniciatívu a oznámime vám už budúci týždeň, e, kto sú výťazí tejto výzvy tohto programu, tohto pilotného programu. Tiež sme zverejnili správu pred pár týždňami a prvé výsledky sú také, že len po jednom roku od existencie tá globálna agenda funguje. E, má 12 operatívnych partnerstiev, e, systémov, štyriakčné akčné plány by sa mali dokončiť do konca roka. Na európskej úrovni koordinácia sa zlepšila, legislatíva bola taktiež schválená, čiže Silná podpora Európskeho parlamentu bola kľúčová a chcem vám za to veľmi srdečne poďakovať. E, táto správa tiež ukazuje, že Európsky parlament bol kľúčový. E, vytvorila sa táto mestská agenda a v je potrebné implementovať e, novú agentu pre Európsku úniu. Ako som povedala, v Rotterdame minulý týždeň počas e, fóra pre mesta mali by sme byť na to hrdí. Mala som tu možnosť zahájiť s Európskou investičnou bankou službu pre poradenstvo mestám, pre e, mestské plánovanie, pre implementovanie, ktoré malo byť veľmi rýchle. Sú to mestské projekty, ktoré môžu inovovať a nájsť veľmi rýchlo finančné riešenia. Dovolte mi na záver ešte hovoriť o strategickej správe implementácie štruktúrálnych fondov. Zverejnené to bude budúci týždeň, ale už teraz vám môžem povedať, že mám veľmi dobré správy. Implementácia e, sa ujala veľmi e, silne a e, rýchlo. Máme celkový objem vybratých projektov, ktorý predstavuje asi 300 miliard eur a to je 40 e, celkových investičných e, prostriedkov e, na investície, ktoré sú k dispozícii. To je porovnateľné s tým projektom v rámci 2013 je to implementačný proces a to je napriek tomu, že toto obdobie sa začalo neskôr a zavedenie nových opatrení, ako napríklad kondicionality a výkonnostný rámec k strategickej správe sa dozviete 13. decembra, keď budem mať to potešenie e, navštíviť vás v Štrasburgu budúci týždeň, ale pre tých, ktorí tam nepôjdete na budúci týždeň, tak vám želám e, e, príjemné Vianočné sviatky a šťastný nový rok. Rok 2018 bude pre nás veľmi nabitý a ako vždy, teda Želám vám šťastné sviatky a teším sa na stretnutie. Ďakujem pekne. Thank you, commissioner. Uh, now... Pekne, pani komisárka. A teraz začneme otázky. Uh, koordina pán Fan Nistelroj, máte slovo. Ďakujem pekne. Je veľmi dôležité, že máme túto diskusiu, túto výmenu názorov, že ste nás mohli informovať o zmenách. Len niekoľko postrehov a požiadam stále spravodajcu o Grécku, aby tiež prehovoril. Mali sme stretnutie tento týždeň a môj kolega Novakov tiež potom chce niečo povedať. Takže tri postrehy. Prvý, keď sa pozrieme eh, na to, čo sa udialo po hurikáne v San Martin, tak Mali sme dobrú diskusiu v eh, plenárke, ale nebolo uznesenie, pretože mali sme, eh, boli sme plne informácie eh, z kolegia, že oba, obe časti ostrova budú mať rovnaký režim a my sa vždy snažíme získať informácie, ktoré sú aktuálne a mm, menej toho sa deje, pokiaľ ide o RDF. Keď sa pozrieme na to, ako môžeme zintenzívniť snahu na tej francúzskej strane, fond Solidarity. Nevidel som návrh s e, tomu Martinovi, tak e, obe krajiny chcú pracovať ako teda to bolo v liste e, pána Junkera, je tu ten spoločný prístup a Mali by sme počúvať e, komisiu, aby nás informovala, aká je situácia, aké sú, či sú nejaké možnosti, či sa využijú e, prostriedky, ktoré neboli využité, či sa dajú použiť e, v plánoch na obnovu tohto ostrova. Chceli by sme o tom teda vedieť trošku viacej a zástupcovia z ostrova Stelmagna sú tu Druhá otázka je, sa týka toho, čo sme počuli o tom zacielení, pretože dnes ráno sme mali takú rýchlenú diskusiu, ako ovplyvňuje štrukturálne reformy a podporné programy. Je tu zmena a zmena aj na našej strane a čo mňa prekvapuje je, že komisia, vaše kolegium sa rozhodlo, áno, môžete využiť tieto túto výkonnostnú rezervu aj v plnej miere, ak chcete na štruktúrálne reformy a tak ďalej. Ale kde sa teda nachádzame? Máme tam 6 21 miliárd bolo alokovaných v tejto výkonnostnej rezerve. Je to prepojené s výkonom eh, danej krajiny a ja sa trochu obávam, a dám otázku na ústne e, zodpovedanie a na uznesenie parlamentu v januári, pretože nikdy tu neboli informácie, že otvoríme výkonnostnú rezervu a teraz to robíme úplne z iného uhla. vo falej správe sme sa snažili o taký efektívny prístup, teda ako tieto krajiny, aký majú, ako majú výkonnosť. A teraz urobíme toto, to je ako keby sme ukradli tie peniaze cez noc, čo kolegium robí. Môžete využiť plne výkonnostnú reformu, ak chcete na tieto reformy. Takže čo sa deje? To boli moje dva postrehy a potom pozitívny postreh e, e, Počul som aj počas výmeny názorov e, s členskými krajinami a národné parlamenty, e, že chcete preskúmať e, riadok poriadku, dané nariadenie, aby sme videli, ako, čo sa môže vynechať, čo, sa mu, čo, čo zostane a čo sa dá zmeniť. My to chceme skombinovať so 7. E, koheznou správou. Už máme výsledky na stole a som veľmi rád, že tu máme informácie zo strany komisie, že sa to urobí neformálne, spoločne, aby sme e, v apríli v plenárke prišli s našim stanoviskom, nie všeobecným, ale e, presne, konkrétne článok po článku, aby sme po vašej prezentácie potom mohli pred voľbami toto predstaviť, pred voľbami v roku 2000. 19. Ďakujem pekne, pán Nistelroj, a ja mm, e, vítam aj hosti zo svätého Martina. Sú to vaši hostia, ale sú hostiami aj nášho výboru. Vítam, vítajte na našej schôdzi a vypočujete si aj e, odpoveď komisie, pokiaľ ide o situáciu e, na Svetom Martine, takže ďalej má slovo pani Krell. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať, že ste vždy ochotná, pripravená spolupracovať s našim výborom, Európskym parlamentom a ste tu už x krát. Chcem využiť túto príležitosť na to, aby som upozornila na niekoľko aspektov návrhu k EMU, ktoré padli včera počujem. To, čo povedal Lambert, je úplne správne. Naozaj s veľkým prekvapením počúvam, že komisia využíva performance rezerve, ktorú sme my ako parlament nikdy nechceli. To bolo úplné želanie komisie, nie vaše. To ste ešte tu neboli pritom, ale bolo to želanie komisie mať takúto výkonnostnú rezervu a tá je viazaná na kritéria, na kritéria úspešnosti. Je to aj súčasťou národných obálok pre členské štáty a mňa prekvapuje, že zrazu sa má využiť na štrukturálne reformy. Pravdepodobne je to dobrý nápad, ja neviem ešte, musíme sa na to pozrieť, ale myslím si, že je to presný opak toho, čo komisia pred tromi rokmi chcela. Alebo štyrmi keď prišiel ten návrh a preto ma to prekvapuje. Potom je tu ešte jedna otázka z SASP. Aj to nariadenie sa má meniť a tam má byť e, tiež k dispozícii rozpočet. E, s radosťou počúvam, že tento rád e, dobre pracuje, úspešne pracuje, ale musím povedať, že som prekvapená. Nedávno sme mali trilógik k omnibusu a parlament sa dobre presadil, prišiel s feasibility palikom pre koheznú politiku a komisiu sme požiadali, aby prostriedky z technickej e, pomoci využila a uviedla sa tam určité percento na lepšie zviditeľnenie tejto politiky, čo podľa mňa veľmi potrebujeme, pretože ešte stále mnoho občanov, občaniek nemá vôbec predstavu o tom, čo sa v ich regiónoch členských štátoch robí e, zo strany EÚ. A potom sme počuli, že to nemôže byť nad určité percento, lebo e komisia nemá dosť prostriedkov na technickú pomoc. A teraz počujem, že 300 miliónov z tejto technickej pomoci je znovu k dispozícii. Takže vlastne by stačilo mať tieto peniaze na balík zviditeľnenia Takže ja si myslím, že tu tá komunikácia nie je dobrá. A keď sa môže všetko podariť, tak som o tom aj ochotná rozmýšľať, ale rada by som išla krok za krokom a pri omnibuse sme mali konkrétne návrhy. Možno by sme sa mohli ešte o tom baviť, či sa to nedá nejako spolu zorganizovať. A možno, že aj pri komunikácii o SASP e, a jeho chápanie by mohla byť ďalšia takáto téma, pretože možno, že sme tiež nedostali do parlamentu všetky informácie, ktoré k tomu potrebujeme. Možno by ste sa mohli ešte k tomu vyjadriť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Tomašič. Pani komisárka, mám dve otázky. Jedna je, ako môžeme ovplyvniť budúcu legislatívu, aby sme presadzovali viaczdrojové financovanie a ktoré opatrenia potrebujú členské štáty, aby mohli lepšie realizovať viaczdrojové financovanie. Potom nemnoho členských štátoch presadzuje dostatočne finančné nástroje alebo sú skeptické z dôvodov rizika ako môžeme zvýšiť informovanosť a znížiť riziko pre miestne a regionálne orgány? Ako môžeme pomôcť krajinám vytvoriť potrebné podmienky na lepšiu budúcu implementáciu? Teraz pán Miltenberg. Ďakujem, e, e, pani predsedajúca, vítam pani komisárku. Vždy sa teším, keď môžeme s vami prebrať otvorené otázky. Ja som troška pozitívnejší k včerajšiemu návrhu, pretože ak naozaj chceme mať štrukturálne reformy v Európe, tak musíme umožniť aj pozitívny postoj, aby sme videli, čo môžeme urobiť, aby sme posilnili štrukturálne reformy a musíme zohľadniť príslušnú legislatívu a zmluvu, ale som otvorený k tomu, čo môžeme urobiť, pretože Európa potrebuje štrukturálne reformy a nejako to musíme spraviť. Potom po druhé, ako už môj kolega Lambert van Nistelrooy povedal, to je otázka San Martena a ja by som chcel v prvom rade privítať predstaviteľov pána Plantena Harnona, ktorí sú tu zo St Sant Martin a myslím si, že tá katastrofa po hurikáne ma si naozaj vyžaduje činy, nielen slova. Už v septembri som sa pýtal, bol, mám tu od, písal som list pre, e, prezidentovi Junckerovi a tu mám jeho odpoveď, ktorý povedal, že má byť možnosť mobilizovať ďalšie financovanie a jasne tu uvádza, že Európa potrebuje koordinovanú odpoveď na potreby ľudí na ostrove. St. Martin a St. Martin a musíme zohradniť aj právne rozdiely v postavení francúzskej časti a holandskej časti ale súčasne tu chcem povedať jednu vec a chcem odpoveď. Je to rozumné, keď Francúzsko a Holandsko vymenujú národného koordinátora, ktorý bude koordinovať všetko úsilie na ostrove s účelom koordi- e, rekonštrukcie. Nie je potom dobre mať aj európskeho koordinátora, ktorý bude koordinovať všetky snahy v rôznych častiach komisie, aby sme videli, ako maximálne mobilizovať súčasné možnosti financovania v rámci komisie. Takže bol by som rád, keby ste mi odpovedali, či sa chcete na to pozrieť, pretože to potrebujeme európskeho koordinátora, ktorý by sa mohol pokúsiť zo všetkých e, síl prispieť a úzko spolupracovať s holandským a francúzským koordinátorom, aby sa slova premenili na činy, pretože tie činy ešte stále potrebujeme, lebo tu ide aj o ochranu našich občanov v Karibiku. Posledná poznámka, hovorili ste o implementácii a tá situácia je lepšia ako pred rokom ale vidíme, že Rumunsko, vaša vlast, nie je na tom až tak dobré. Tam sú veľké sťažnosti na byrokraciu, na nedostatočnú absorpciu fondov, tiež z dôvodov administratívnej záťaže a byrokracie. Viem, že z dôvodov N plus 3 bude mať Rumunsko veľký problém na budúci rok, strati peniaze, ktoré mu boli pridelené. Takže sa chcem spýtať, čo s tým budete robiť, aké kroky by ste chceli spraviť. A taktiež by som bol rád, keby som dostal konkrétne odpovede a nie nejaký odkaz na iniciatívu pre zaostávajúce regióny. Ja si totiž myslím, že Rumunsko to potrebuje. Ľudia čakajú, ako môžu E, využiť európske štrukturálne fondy. Takže prosím konkrétne kroky. Ďakujem. Ďakujem. Ešte aj vy. Nech sa páči, pán Rape. Áno, ďakujem pani predsedajúca. Pani komisárka, ďakujem za túto možnosť sa tu s vami znovu stretnúť. Mám niekoľko postrehov. Vítam, čo ste povedali o tom, že dojde k posilneniu demokracie a že nový kohezný palík bude pružnejší. Ale nebude pružnejší len pre niekoho určité úrovne, alebo bude pružný aj pre regióny a obce. Takto by sme otvorili totiž ďalšie možnosti. A ešte jedna vec. Hovorili ste o financovaní projektov v súčasnom finančnom období a povedali ste, že polovica projektov už je vybratá, ale vidíme, že sa blížime ku koncu štvrtého roku a ostáva už, ju už len tri roky, takže sme niekde v polceste a vidíme, že slabšie krajiny, slabšie regióny, menej rozvinuté regióny sú v takej situácii, že 80 investícií, ktoré dostávajú z európskych peňazí, a potom za 3-4 roky dojde k zvýšeniu toku peňazí a k nárastu náklad, nákladov. A nemyslíte si, že v budúcnosti by sme mohli prísť s iným mechanizmom, tak aby absorpcia fondov prebiehala hladko, bez nejakých veľkých výkyvov. Potom e, pohraničná spolupráca s tretimi krajinami. Uvažovali ste o nejakých nových modeloch spolupráce v budúcnosti, alebo to bude stále rovnaké? A potom ešte jedna otázka. ACP. Nemyslíte si, že táto politika by mala tiež prispieť ku kohezii pri znižovaní rozdielov medzi regiónmi a členskými štátmi? Ďakujem, pani Damato. Ďakujem. Zapni sa. Ďakujem. Rezume niektorých horúcich bodov mene hnutia piatich eh, hviezd sme proti makroekonomickej kondicionalite a proti štruktúralným reformám ako zásom na pracovný trh aj proti privatizácii, ale sme za väčšiu flexibilitu, aby regióny postihnuté prírodnými katastrofami boli schopné odpovedať eh, na tie katastrofy, ktoré sú čím ďalej častejšie za pomoci štrukturálnych fondov alebo zmeneného fondu pre solidaritu. Keďže vieme, najväčšou prekážkou je rada, by som vás ži- žiadala, aby ste brali tri základné aspekty do úvahy. Väčšiu flexibilitu, navýšenie e, celkovej sumy a zvýšenie e, zálohy, ktorá je v súčasnosti len 30 Často hovoríme o viditeľnosti koheznej politiky, je to aj v balíku Omnibus. Prídu návrhy v máji, júni 2018. Ak chceme byť dôveryhodní, Musíme ísť lepšou komunikáciou, ale viacej aj implikovať občanov a všetky ekonomické subjekty. A to čím skôr. Viete veľmi dobre, že súčasný Európsky kódex pre partnerstvo sa aplikuje len formálne a nie sú tam skutočne začlenení všetci sociálni a ekonomickí partnery. a sú tam ťažkosti prístupu hlavne pre NGOčky a zástupcov občianskej spoločnosti. Kondicionalita ex ante je záväzný mechanizmus, to by malo byť, aby sa lepšie zadefinovali povinnosti všetkých zúčastnených v partnerských dohodách. Národné a regionálne operatívne programy sú rozhodujúce. To by malo podporiť viacúrovňové riadenie čo si o tom myslíte? Môžete nás verejne uistiť, že tento mechanizmus sa, am, sa aspoň navrhne. Silné začlenenie našich občanov je rozhodujúce, aby sme mali naozaj účinnú a blízku koheznú politiku. Ďakujem. I have a list of three... Je tu mám tri mená z výboru REGI a začala by som s pánom Novakovom. Ďakujem. Na začiatok chcem privítať pani komisárku Krecu a za to, že je ochotná navštevovať všetky krajiny kam, e, postihnuté e, prírodnými katastrofami nedávno v Portugalsku, čo dáva ľudskú tvár Európskej únii v týchto regiónoch. Chcel by som ešte vyjadriť aj určité obavy. Poprvé je to e, oznámenie zo včerajšej noci o kohezi, o tom, že by sa CPR malo zmeniť a že by to malo byť dodatočné financovanie SPR. A určite tam boli dobré úmysly, o tom nepochybujem, ale cítim, že kohezná politika sa stále viac a viac zaťažuje inými vecami. Nás sme začali s nejakými fast tracks, potom sme dostali eh, Connecting Europe, eh, nástroj, ktorý je financovaný z koheznej politiky a tak ďalej a tak ďalej. Potom začiatkom tohto týždňa návrh na reformy v ESF, jednoducho mám taký pocit, že sú tu rôzne strany, ktoré sa snažia si nárokovať financovanie rôznych iniciatív z koheznej politiky. A možno politika súdržnosti vyzerá ako v obklúčení, ale ja si nemyslím, že sa má poddať, že sa má vzdať v tejto hre. A tu, pani komisárka, chcem povedať, že nezáleží na tom, aké prostredie je okolo nás, vždy tu v našom výbore nájdete spojencov, ak sa musíme brániť, pretože ak teraz zmeníte pravidlá hry, najmä pokiaľ ide povedzme u, o rezervu na výkony, tak potom očakávame od členských štátov, že strelia gól, ale pritom v polovici hre zmeníme pravidla. Takže je veľmi ťažké vysvetliť potom, že prečo sa snažíme zbúrať dom, a využiť jeho tehly na budovanie iného domu. A teraz chcem povedať, že 6, o 6 mesiacov budem mať nové nariadenie a posledné mesiace, každý mesiac dostávame minimálne dva návrhy na nariadenie, ktoré sa týka politiky súdržnosti. Začínam sa bať tmy, čo príde v ďalšom pol roku. Takže je dobre, že ste tu znovu aby ste nám mohli povedať viac a vysvetliť tieto veci a ťahy. A naozaj e, mám problém nájsť e, pozitívnejšie body, ako využiť túto výkonnostnú rezervu 21 miliard. A ak sa spamätám správne, všetko alebo čas sa má využiť na štrukturálne reformné problémy. Samozrejme, že reformy sú potrebné, ale ak je to také dôležité pre radu, tak možno musíme nájsť čerstvé peniaze na financovanie štrukturálnych reforiem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Remo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Vždy je veľmi dobré, keď ste tu medzi nami. Je to veľmi pozitívne, Nedav, teraz ste hovorili o tom, že budete realizovať alebo že zverejníte správu o štruktúrálnych reformoch a o tom, čo sa doteraz dosiahlo. Ako viete, ja som stály spravodajca pre osobitné opatrenia, ktoré boli určené pre Grécko v rokoch 7 až 13 a 17 až 22. Chcem napísať o tom správu lebo mám aj dôvod preto, pretože to, čo sme tu vtedy s väčšinou prijali, malo pozitívne výsledky. A ja dokážem veľmi dobre obhajovať koheznú politiku a štrukturálnu politiku práve v týchto časoch, keď sa politika novo definuje a musí si sa obhajovať aj v rozpočte. Takže chcem napísať správu a povedať, že je dobré, že sme to spravili. Grécku sme tým pomohli ale teraz musím konštatovať, minulý týždeň v pondelok vlastne sme mali spoločné kontrolné rokovanie s výborom pre rozpočet a poprvé správa Grécka z mája 2017 je správa, ktorú som dostal len dva dní pred rokovaním. A to by nebolo až také zlé, dobre, mohol som si ju naštudovať, ale to nebolo možné, lebo táto správa bola len po grecky Ja viem veľa a dokážem veľa, ale neovládam novogrečtinu, čo je škoda. A predsa som položil potom šesť otázok pán Popencovi vo výbore a musel som, a to predsedajúca výboru komentovala, potvrdila, nedostal som žiadnu odpoveď na mojich šesť otázok a to znamená, že mám jednu otázku a jedno konštatovanie. Konštatovanie, takže by som oficiálne postupil tieto otázky, aby sme to mohli v pléne tematizovať. Rád by som mal odpoveď na moju otázku, aby som mohol napísať dobrú správu, ktorá sa dá použiť ako argument na to, že to, čo robíme, je dobré. A mám teraz otázku, ktorá s tým súvisí. Je možné, že by som túto správu gréckej vlády dostal v jazyku, ktorému rozumiem, nemecký, francúzsky, holandsky alebo anglicky. A bol by som rád, keby mi komisia dala túto grécku správu v niektorom z týchto jazykov, aby som sa s ňou oboznámil a mohol takto ju zapracovať do mojich správ. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Papadakis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. pred deštruktívnymi, ničiacimi záplavami v Atenách sme mali uznesenie výboru regi, ktoré viedlo k e, špecifickým bodom. Poprvé, táto otázka, či fond Solidarity by mal uh, platiť kompenzácie tý, kto, tým, ktorých trpeli, teda myslím pracovníkov a jeden cent HDP by sa nemali teda takýto aby sme zmobilizovali fondy, pretože toto uznesenie stále nebolo spracované, stále nemáme žiadne správy, e, náš predseda nám oznámil veľa, dokonca ho, sa hovorilo o Vianociach, ale pre pani predsedička nehovorila nič o tomto uznesení. Prepačte, že idem proti tomu duchu Vianoc, ale momentálne sú ľudia, ktorí Uh, Eh, majú problémy a nevedia sa z nich dostať. Takže toto sú katastrofy, ktoré sa nedotýkajú. Eh, bolo tu 6 tisíc z eh, Atiky a minulý rok sme mali veľké problémy v západnom Grécku a v Tesalonikách dvakrát. Takže veľmi často dochádza k takýmto ničiacim záplavám a sú to tí chudobní, ktorí trpia najviac. Pani Krecu, mám túto otázku, jasnú otázku. Uvedomujete si, že tieto podmienky Fondu Solidarity sú nepriateľné a treba ich zrušiť. Po druhé, čo poviete týmto ľuďom, ktorí bojujú v blate? Dáte tú istú odpoveď, ktorú ste dali na v pléne Európskeho parlamentu, keď ste povedali, že čakáte na rok 2020, aby sa prebrali zmeny nariadenia. Inak je to len politický cynizmus, nič iné. Ďakujem veľmi pekne. Bola tu otázka, na ktorú musím odpovedať. Áno, dostali sme návrh uznesenia v grečtine. Musíme ju to dať preložiť do všetkých jazykov a potom informovať koordinátorov podľa existujúceho rokovacieho poriadku parlamentu. Takže to sa týka tohto návrhu uznesenia. A ďalším rečníkom a posledným je pán Buda. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. Možno by som sa mohol venovať niektorým otázkam, ktoré, na ktoré som prišiel posledný týždeň v Rumunsku. Som sa stretol s tisíckou primátorov, starostov a zaoberali sme sa otázkou európskych peňazí, lebo vieme, že je tu deficit v Rumunsku. A samozrejme, je dôvodom ťažkopádne konanie, ale okrem toho sú aj iné dôvody na e, zlú absorpciu peňazí v Sigete, povedzme, v rôznych obciach, ale konkrétne som teda spomenul Siget. 35 tisíc občanov tam je, ale nenašli žiadne zdroje lokálne na to, aby mohli sanovať miestnu nemocnicu. Obrátili sme sa aj na miestne podniky, aby sa táto nemocnica modernizovala, sanovala, ale nič, nič. Po druhé, sú aj európske prostriedky na tzv. energetickú účinnosť verejných budov, ale súčasne je tu aj určitý náklad že to, alebo povinnosť, že to musí ísť do štátnych e, nejakých systémov, ale na vidieku to nemáme. Takže ten počet osôb, ktoré môžu z toho profitovať, je veľmi obmedzený. V Agri aj v našom výbore sa veľmi znepokojujeme aj kvôli jednej dôležitej téme, a to je vyprázdňovanie vidieka, vyľudňovanie vidieka. A Napríklad to súvisí s otázkami zásobovania vodou a čistenia vody. A starostovia mi minulý týždeň povedali, že tie peniaze, ktoré na to sú, nemôžu využiť, lebo potrebujete mať možnosť zásobovať najmenej 2000 500 e, ľudí, ale my máme jednoducho mnoho Eh, obcí v Rumunsku, kde je menej obyvateľov ako 2500. Takže znovu toto opatrenie nasmerované na nesprávny okruh osôb, pretože práve tam, kde chceme udržať ľudí na vidieku, ktorý je riedko osídlený, tí nedostanú peniaze. Takže tieto obce by, tieto dediny by potrebovali tieto peniaze, ale nemôžu ich využiť, lebo sú také podmienky. Ak už nie sú žiadne ďalšie otázky, tak dovolte, aby som aj ja položila za seba. Otázku z mojej strany osobne. Toto je otázka, ktorá nastala tu z tejto diskusie vo výbore regii. Dovolte mi ju teda formulovať nasledovným spôsobom. Už ste povedali, že môžeme očakávať o pár týždňov implement, správu o implementáciu, teda na budúci týždeň správu o implementácii. Vidíme, koľko iniciatív komisia spustila počas eh, v posledných týždňov Snažíme sa formulovať stanovisko parlamentu a nášho výboru, kde pracujeme na 7. koheznej správe a snažíme sa to využiť ako bázu pre naše odporúčania do budúcnosti kohezi, koheznej politiky po roku 2020. Zúčastňujeme sa na rozličných podujatiach organizovaných na rozličných úrovniach, kde Vidíme silné posolstva sektoriálnej politike, e, je tu potreba financovania, potreba rozdelenia peňazí a jediný zdroj peňazí je balík o kozeznej politike a je tu otázka môjho kolega Novákova. Plánujete nejaké iniciatívy? do dátumu zahájenia viacročno finančného rámca a ako si myslíte, že by sme mohli podporiť tento proces spoločnej snahy o vytvorenie budúcej kohesnej politiky. Je veľmi pekné, že máme podporu rady, to je dobré, ale sú tu mnohé záujmy v rade a my my sme pripravení e, podporiť iniciatívy, sme pracovať e, na našej snahe a sme to diskutovali, sme o tom diskutovali aj tu e, o našich ďalších krokoch, ale mohli by ste nás prosím o tomto informovať, to je moja posledná otázka a teraz dám slovo pani komisárke. Ďakujem pekne za túto škálu otázok s niektorými z vašich obáv súhlasím a ako som povedala na začiatku, sme v poslednej etape pred vianočným finančným rámcom a teda ja začnem tým, čo povedala pani predsedníčka. Mali by sme mať mala by to byť taká naša spoločná snaha, nie boj, aby som to povedala tak diplomaticky. Musíme spojiť našu snahu všetkých aktérov, aby sme podporili, čo je dobré, čo je najviac viditeľná politika v Európskej únie, ktorá sa dotýka životov miliónov ľudí a musíme to zachovať. Takže Začnem v poradí otázok. Najskôr aj z mojej strany by som chcela pozdraviť eh, eh, hosti zo San Martin. Martin. Neviem, aká je ten, ten, ten holandský názov, ale mám teda, mala som to potešenie, že som sa stretla s pred predsedom tej francúzskej časti. Naštila som francúzskú Guajanu, ktorá mala predsedníctvo týchto vzdialených regiónov a s pánom Junckerom a pánom Macronom sme e, zahájili e, teda túto komunikáciu s najzdialnejšími regiónmi. Pán spravodajca teraz nie je. Myslím si, že to bolo veľmi dobré stretnutie Každý deň sa dozvedáme niečo nové a samozrejme pre mňa bola veľ, bolo veľké prekvapenie, keď som sa pozrela na túto agendu a je teda holandská časť San Martin nepatrí do Európskej únie a toto je spôsobuje, toto spôsobuje veľa problémov mm, v pomoci. Viete veľmi dobre, že my sme vyjadrili už od začiatku našu solidaritu, vyjadrili sme sústrať. Európska únia um, zmobilizovala svoju pomoc, aby pomohla tomuto ostrovu v karibskom regióne a okamžite sme e, komunikovali aj s Holandskom a tam došlo ku koordinácie pomoci, kde sa požiadalo o využitie európskych satelitov, satelitných služieb v prvých týždňoch a aj počas krízy a predseda Juncker hovoril s holandským premiérom o tom, ako môžeme pomôcť. A komisia skoordinovala svoju naliehavú pomoc a tam to bolo v rámci 24 hodín, teda 24 hodín denne. Pravidelne boli kontakty e, všetky členské krajiny, e, hlavne Holandsko, sa snažia, e, snažili pomôcť je tu program Interreg, ktorý by mohol vyčleniť prostriedky na rekonštrukciu, na budovanie štruktúr oboch častí San Martin. Teda aj francúzskej a holandskej a náklady na tú holandskú časť by sa dali pokryť do úrovni 3 miliónov cez Interreg Viem, že e, bolo tu stretnutie na vysokej úrovni e, darcov, to bola konferencia pre Karibskú oblasť v New Yorku, komisár pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu, pán Mimica, požiadalo dodatočné prostredky 300 e, miliónov z rozvojového balíka pre karibský regiónov. Táto pomoc samozrejme po Irme a Marii e, bude k dispozícii. Skutočne si myslím, že by bolo dobre, keby sme mali koordinátora a vrátim sa do našej komisie a oslovím relevantné oddelenia, aby sme zistili, ako by sa toto dalo dosiahnuť, pretože máte právo, máme rozličné nástroje Interreg, ktorý patrí do DigiRegio, e, potom ďalšie nástroje, ktoré patria do DEVCO, takže možno by sme mohli vytvoriť pracovnú skupinu alebo niečo podobné, aby sme sme v kontakte e, tak s holandskou, ako aj francúzskou časťou. V každom prípade ja si myslím, že skutočne máte právo, potrebujeme európsky integrovaný prístup, aby sme podporili rekonštrukciu a obnovu oboch častí ostrova a tiež sa domnievam, že e, miestne orgány z holandskej aj francúzskej strany by mali pracovať ruka v ruke, mali by e, sa snažiť o prehlbanú spoluprácu. Za komisiu vás môžem ubezpečiť, že urobíme maximum a zaistíme komplementaritu medzi Európskou úniou a e, ďalšími e, spoločnými projektami a miestnymi úrovňami. A tiež sme pripravení pozrieť sa na to, ako prebiehajúce nasledovné programy e, v San Martin by mohli byť presmerované do rekonštrukcie po hurikáne Irma som teda si plne vedomá e, to, tej úrovne zničenia. Som rada, že vás tu vidím a možno by sme sa mohli ešte porozprávať. E, ako som povedala, diskutovali sme s predsedom Junckerom e, počas toho samitu na francúzskej Guajane a mm, stretli sme sa s zástupcami francúzskej strany. Oni tiež majú k dispozícii z, z LDF, ktoré by sa dali použiť na rekonštrukciu. Uistujem vás teda o našej solidarite a urobíme maximum preto, aby sme pomohli aj s pomocou členských krajín Holandska, Francúzska, ruka v ruke a tiež e, sa pozrieme na váš návrh koordinácie. K EMU e, toto odznelo zo strany pána Fan Nistelroja, ale aj pán pani Krel to spomenula. Už som povedala skôr e, jeden osobitý aspekt e, včerajšieho balíka je spojený s koheznou politikou. Je to uh, veľký dokument a toto je také relatívne malé, teda e, z návrh na zmenu CPR a možnosť e, prepojenia s výkonnostnou rezervou, aby sa podporili štruktúrálne reformy, čo je dôležité. Bude to teda na dobrovoľnej báze, e, nebude to povinné. Tento návrh je teraz u vás na stole a Samozrejme, tešíme sa na konštruktívnu spoluprácu s, s vašou stranou v blízkej budúcnosti. Pán Tomašič. rovne financovanie, budúca legislatíva. Myslím si, že je veľmi dôležitá to, čo, veľmi dôležité to, čo ste povedali. Vyslali sme toľko dobrých príkladov a musíme tieto príklady spomínať, aby sme teda pokračovali, ale hľadáme samozrejme synergiu v ďalšom návrhu, ktorý musíme sformulovať. Preto si myslím, že tento návrh Omnibus, ktorý je v poslednej etape, budúci týždeň bude posledný trialog a dúfam, že dospieme k dohode. E, bude táto kombinácia fondov, ktorá bude oveľa jednoduchšia pre členské krajiny a dúfam, že sa nám podarí vyslať takýto príklad, preto aby sme dosiahli e, veľké ciele k finančným nástrojom. Veľmi s vami súhlasím. Členské krajiny to začali využívať v poslednej dobe a od roku 2007 a, a, od roku 2006 sa využilo veľmi málo. Od roku 2007 do roku 2013 sa to navýšilo využívanie tohto finančného nástroja a v tomto programovacom období sa chceme podporiť toto využívanie. Myslím si, že máme len dve krajiny, ktoré e, nechcú tento nástroj využívať a snažíme sa ich presvedčiť, pretože je jasne zrejme z nášho pohľadu a z našich analýz, že napríklad e, z jedného eura, ktoré sa investovalo v programu roku 2014 až 2020, sú 3 až 4 eurá do roku 2023, takže je, stojí to za to zamyslieť sa. Príklad Marshallovho plánu som tiež spomínala, to je teda plán, ktorý sa použil po druhej svetovej vojne a Rakúsko a Nemecko ešte stále recyklujú túto časť prostriedkov z Marshallovho plánu. Takže nie je to nejaké len nejaký príbeh. Je to proste fakt, že peniaze sa dajú recyklovať a ak sa rozumne využívajú, tak je možné investovať 1 euro a mať teda výnos 5 eur z tejto investície. Skutočne si teda myslím, že toto musíme šíriť ďalej. Ale je potrebné, aby sme mali administratívne kapacity a znalosti vy ste z Českej republiky, z Chorvátska. Máme teda niektorých ministrov, ktorí veľmi dobre vedia, aké, ako sa dajú využiť tieto prostriedky. A vy tiež máte veľmi dobrého ministra a myslím si, že ten chápe potrebu využívania finančného nástroja. Lepšia implementácia, na to samozrejme je potrebná spolupráca, začneme diskusie po e, VFR v máji, takže dúfam, že hneď potom budeme hovoriť o novej legislatíve a nových spôsoboch, ako zlepšiť veci, ale chcela by som vám povedať, že s e, ex ante kondicionalitou, keď sa toto náplní pre programové obdobie, tak je jasné, že v mnohých oblastiach a sektoroch E, nebude potrebné mať takúto kondicionalitu ex ante, e, teda na tento čas bol vynaložený dobre, pretože e, v mnohých krajinách by neboli takéto stratégie, napríklad v oblasti vody alebo v oblasti dopravy bez takejto kondicionály ex ante a nenaplnilo by sa súčasné programovacie obdobie. Čiže na budúce programové obdobie nebude potrebné vynaložiť toľko času. Toto je z dlhodobého eh, hľadiska. Nebude to teda tak dlho trvať eh, pri každom programovom období. Budeme len monitorovať veci. A k otázke pána, pán Miltenburga, ja som už reagovala k San Martin tiež. Vrátim sa s tým vašim návrhom do komisie a neviem, či národná, či európska národná koordinácia vo Francúzsku, myslíte v Holandsku, z spojení s prácou Európskej komisie a teda už som vám poskytla informácie o tom dodatočného financovania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 Určite veľmi dobre viete, ja by som chcela poďakovať za vašu prítomnosť, pretože všetci sme v Kluži boli na schôdzi výboru REGI a chcela by som poďakovať pánovi Budovi za vynikajúcu organizáciu. Bola to veľmi užitočná návšteva. Viete veľmi dobre, že EÚ Rumúnsku pomáha rovnako ako iným členským štátom ale sú to predovšetkým národné vládny a miestne regionálne samozprávy, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu, aby sa zabezpečil prístup k tejto pomoci. A keď hovoríme o aplikácii pomoci, tak je to v 100% kompetencii členských štátov a my sme robili všetko preto, aby sme zvýšili mieru absorpcie európskych fondov Viete, že sme schválili všetky projekty retroaktívne, hlavne v oblasti dopravy. Projekty, ktoré mali byť dokončené do roku 2015. Čo je ale dobrá správa, že nakoniec e, sa tieto projekty ukončia a použijú sa obdob, e, financie z e-, VFR 2014-2020 ja si myslím, že nové členské štáty a hlavne Rumúnsko by mali pochopiť jednu vec. Kohezná politika je obrovskou príležitosťou, je rozhodujúca a je rozhodujúce, aby túto príležitosť využili. Rumúnsko v období 2007-2014 bolo niekde na úrovni 89-91 miery absorpcie, ale je to krajina, kde došlo k najviac, najväčším alebo najmenej využitým fondom v doprave. Pokiaľ ide o súčasné obdobie, nielen Rumúnsko, ale aj iné členské štáty e, začali s takou nízkou mierou absorpcie a preto je potrebné dodatočné úsilie, aby Rumúnsko využilo príležitosť, ktorá sa jej ponúka. Rumunsko je krajina, ktorá má zatiaľ najvyššiu mieru ekonomického rastu v EÚ a treba to využiť. Ale žiaľ, obávam sa, že politická stabilita alebo nestabilita je skôr prekažkou. Ja som v treťom roku mandátu komisárky a za ten čas sme mali v Rumúnsku štyri vlády. Hovoria mi, že teraz máme už siedmeho ministra dopravy v Rumúnsku. No tak keď sa na to pozriete, tak trochu viacej stability by bolo dobre, hlavne v oblasti, kde potrebujeme kompetencie, skúsenosti, vedomosti. Ako viete, všetci sme boli veľmi spokojní, keď e, e, sa akreditovali riadiace orgány a spravovacie orgány a my očakávame, väčšie dohody a projekty z Rumúnska, by získali EU fondy v decembri. Budem v Rumunsku od 18. Ja dúfam, že s ministrami budeme môcť podpísať rôzne dohody. Ďalší aspekt, ktorý sa spomenul a myslím, že budem môcť kombinovať eh, viaceré odpovede aj pre pána Van Mildenberga Zhodnem sa s vami. Stretli sme sa so starostami a moje dvere sú vždy otvorené pre všetkých starostov všetkých členských štátov a keď bolo fórum v Rotterdame, tak sme sa stretli s viac ako 600 starostami z celej EÚ a práve vďaka mestskému programu sme schopní poskytovať možnosti mesta. Tie zohrávajú e, kľúčovú úlohu. 20 regionálnych operatívnych programov, teda 1,2 miliardy eur, spravujú práve mesta, takže tým špecifickým problémom, ktoré ste vy práve spomenuli, možno by sme vám mohli dať viacej detailných informácií, ale až potom, čo prekonzultuje môj kabinet je 500 miliónov eur pre zdravie, podľa mojich informácií, a sú aj fondy pre regionálne nemocnice. Uvidíme, alebo treba zistiť, či e, tá nemocnica, o ktorej ste konkrétne hovorili, môže využiť tento zdroj financovania, ale to všetko bude závisieť od ministerstiev, ktoré spravujú európske fondy. V Rumunsku nemôžeme pracovať e, rovnako ako vo Francúzsku, kde každý ten, regionálny, ten region má svoj vlastný orgán na správu fondov. A teda závisí od každého členského štátu, aby sa administratívne zorganizovali súčasná administratívna štruktúra v Rumunsku situáciu len komplikuje. Hovorilo sa, že by sme nemali hovoriť o Eh, regiónoch eh, s oneskoreným rozvojom, ale aj tak by som o tom hovorila. Máme v Rumunsku rôznych prefektov alebo eh, predsedov regiónov, ktorí sa mobilizujú na severovýchode a severozápade a to už prináša výsledky. Prichá, napríklad teraz sú v Rumunsku experti z EIB a ECB a overujú, akým mm, spôsobom by sa eventuálne projekty mohli zrealizovať. Pokiaľ ide o zaostávajúce regióny, mali sme pilotné projekty v Polsku aj v Rumunsku. Využilo sa asi milión eur v Polsku a v Rumunsku sa nám podarilo pôsobiť na ministra, aby pozmenil projekt, aby mohol získať ešte dodatočné financie, asi 50 miliónov. <clears throat> Došlo aj k stretnutiu eh, s predstaviteľmi univerzit. V niektorých krajinách je to tradícia v Rumúnsku ešte nie, ale treba to dosiahnuť, aby sme sledovali, aké sú financie k dispozícii a skoordinovať to. Energetická účinnosť na, vidiec, na vidieku. Podmienka minimum, minimum 250 obyvateľov to nie je podmienka, ktorú vnútila EU. Ja som bola v Kluži, v dedinke, kde sa narodil môj otec. A po desiatich minútach o obrovskej, obrovsko privalového dážďa e, dedina nemala pitnú vodu a to je nepriateľné v 21. storočí. Ja som sa s ľuďmi mohla rozprávať pitná voda a prístup k nej, že to by bol problém, tak ma poviem, že ma každých 10 metrov zastavovali v dedine, tak mi hovorí, hovorte o pitnej vode. Nie je predsa možné, že nie je prístup k pitnej vode v Európe v 21. storočí. <clears throat> Existujú projekty e, pre túto infraštruktúru v Rumúnsku. Ešte umírajú ľudia, lebo nemajú e, kvalitnú pitnú vodu. Ja viem, koľko mladých ľudí opúšťa rumúnsky vidiek, teda ide o dedinu, kde priemerný vek môže dokonca prekročiť 75 rokov. Mladí prichádzajú len raz za rok a to navštíviť cintorín. Takže e, preto sme diskutovali e, s lokálnymi miestnymi samozprávami a tak ďalej, ale to je všetko otázka kompetencie starostov, miestnych samozpráv a tak ďalej, ale súhlasím s vami, treba niečo pre tieto vidiecké oblasti urobiť. V tej našej legislatíve máme akési protirečenia. Na jednej strane hovoríme o urbánom mestskom programe. Mesta sú veľmi dôležité, lebo je tam viacej ako 80 obyvateľstva, ale môže sa nám stať, je tu riziko, že budeme mať naozaj vyľudnený vidniek, ak nebudeme mať aj vidiecký program. A mali by sme sa snažiť rozvíjať aj náš vidiek a dediny, pretože európske fondy, ktoré existujú, by sa nemali používať len pre farmárov, ale pre všetkých, ktorí pracujú na vidieku ospravedlňujem sa, ak som to príliš e, rozviedla. Potom ďalšia otázka. Pán Rope, to obdob... ide o 6 rokov, nie 3 roky. Je tam to e, známe pravidlo M plus 3. Takže je to aplikácia až do roku 2023. Keď budeme hovoriť o budúcich legislatívnych textoch, tak by sme mali uvažovať o jednoduchších mechanizmoch. Vy ste hovorili o kondicionalite ex ante, ale treba vysvetliť, e, že členské štáty v budúcnosti už nebudú strácať viacej času, keď budú aplikovať projekty. Ja dúfam, že parlament schváli legislatívu do roku 2020, aby nedošlo k oneskoreniu aby sme sa pomýlili, z, eh, pardon, poučili z minulých eh, chyb. Pani Damato, vy viete, že viac úrovňové riadenie je, na, eh, je skutočne v srdci našej politiky, ten prístup z hora na dole. Ja, ja mienim pracovať na tom, ako vy hovoríte. Nie je to také bežné ako v Holandsku či v iných krajinách brať do úvahy všetky názory, ale dúfam, že sa vyvinie úsilie, aby sme mali dobrú stratégiu k Fondu Solidarity. Áno, ja viem, aké sú frustrácie. Vrátim sa k tomu ešte. Pani Damato. Myslím si, že je to dobrá príležitosť sa zaoberať e, sociálnym fondom. Ja som nepovedala, pán Papadakis Prenárke, že musíme čakať do roku 2020. Ja si vás veľmi vážim, ale môžem vám povedať, že je veľmi nespravodlivé mi povedať, že som cynická v tejto otázke. Bola som tam 10, 9 krát, bola som tu pred vami Zmenilo sa nariadenie, bola to výnimočná zmena nariadenia pre Grécko. Ja zdieľam váš názor. Hovorila som v piatok s premiérom Ciprasom o záplavách. Vysvetlila som mu, že vždy, že dojde k zmene rozpočtu v máji a hneď potom k zmene, le, zmena legislatívy a nariadenia a tento prach tam je práve preto, že Európsky parlament a rada to tak prijali. To nebola komisia, prijal to Európsky parlament ten prach. A ja chápem tie veľké problémy, ktoré máme v Atike, ale podľa tohto nariadenia, ktoré ste vy prijali, je Atika najbohatší región a naše úsilie, európske úsilie, musí kráčať ruka v ruke s gréckým úsilím. Mňa to mrzí, že to musím povedať, ale ja si myslím, že ste boli voči mne nespravodliví aj voči mojim kolegom, pretože my sa naozaj snažíme pomôcť, ako vieme. Ako viete vy, že máme tie peniaze, zmenili sme nariadenie napriek odporu ostatných členských štátov, že prečo dať 100% spolufinancovanie pre Grecko. Vypracovali sme programy, inaugovali sme tempy a myslím si, že naozaj v Grécku pracujeme každý deň. A prírodné katastrofy sú veci, ktoré sa teraz dejú častejšie. A ja som pripravená to prehodnotiť, ale nariadení sa nedá meniť zo dňa na deň bola som v Portugalsku, teraz som sa vrátila, videla som tú katastrofu tam po požiaroch, Madeire, na, na, Madeire Grécko, takže nemôžete povedať, že nie sme solidárni. A teraz sa zaoberáme mechanizmom občan, e, civilnej ochrany, aby veci boli pružnejšie, ale musíme pracovať aj s členskými štátmi. A ešte raz chcem vyjadriť svoju sústrasť a zdôrazniť našu prácu. A ako viete, s ministrom Haricisom Cacedajsom, hovorila som s Ciprasom, premiér Cipras s predsedom Junckerom. My sa zaoberáme nariadením a skúmame ho z každého uhla, aby sme mohli pomôcť a budeme pomáhať Grécku, ako len dokážeme. A môžem vám len pripomenúť, že Grécko má prídel ktorý doteraz nie je využitý na úrovni 1,3 miliardy v tomto programovacom období na zmenu klímy. A, a keby mali projekty, tak by mohli zajtra využiť. Takže peniaze sú pridelené pre Grécko. To nie je otázka peňazí, to je otázka dobrých projektov, e, prevencie rizika. A ja si myslím, že sme urobili veľa Samozrejme, bolo veľa katastrof, ale súčasne si myslím, že e, našim tlakom na Grécko sme zabránili ďalším katastrofám, pretože sme ich prinútili mať stratégiu. A to je niečo, čo je tragédiou nás všetkých, čo sa deje v Grécku, v Portugalsku. To má dopad na nás všetkých a robíme, čo môžeme. To vás môžeme o tom ubezpečiť. Takže ako som povedala, od júna už môžeme spolupracovať a e, na Európskom fonde Solidarity. Bude to veľmi dobré, aby sme sa zamysleli potom, ako sa môže tento fond zmeniť tak, aby lepšie slúžil členským štátom. Pán Buda sa potom implementácia. Ako som povedala, posledné čísla ukazujú, že implementácia je teraz veľká. Pokiaľ ide o prostriedky na, uh, viazané na tento, uh, v toto finančné obdobie držíme tempo Pra, správa sa príjme 30. decembra, ale chcem vám povedať, že som tiež rozčarovaná, že výber programov nie je e, odrazený v platbách, pretože ja som sa napríklad stretla s vašim ministrom, ministrom ekonomiky, novým ministrom ekonomiky hospodárstva, teda novou ministerkou hospodárstva z Holandska, ktorá bola prekvapená, keď počula, že čakáme na peň, e, na žiadosti o peniaze, pretože máme peniaze pre, pre na vaše projekty, vy ste ich začali, financujete ich z vlastných prostriedkov, ale na nás sa nikto neobráti s faktúrami, takže to je veľmi dobrý príklad toho, že už pracujeme, pracuje sa v teréne a my čakáme, kým prídu faktúry. a zdieľam váš názor, že začiatok implementácie bol pomalý, ale nezabúdajte, že, že legislatíva sa prijala tu v parlamente pomerne neskoro na obdobie 2014 až 2020 a potrebovali sme čas, aby sa orgány oboznámili s novinkami v legislatíve a mohli začať pripravovať projekty. Ubezpečujem vás, že implementácia v poslednom roku výrazne vstúpla a dobieha pôvodné meškanie. Má, hovoríme o 2014 až 2020, ale máme potom ešte ďalších 6 rokov do roku 2023. Pán Novakov, chcem sa vám poďakovať za vaše vyjadrenie. Myslím si, že som Lambertovi aj Konstance odpovedala a tým aj na vašu otázku o rezerve. Pokiaľ ide o budúce diskusie, tak sa teším na váš príspevok a príspevok výboru REGI. A pokiaľ ide o tú správu, ktorú máte pripravenú pre 7. koheznú politiku, a nebudem skrývať, že veľmi spoliehame na pani predsedničku a pána Novákova počas bulharského predsedníctva. A čo môžeme urobiť? Môžeme spolu konať v osoch tejto politiky. Ako povedala pani predsednička, je dobré, že máme e, radu aj ministrov financí na našej strane, ale uvidíme, čo bude v Sofii vo februári, v marci, keď sa pán Ottinger stretne s ministrami financí. Pokiaľ ide o Fond Solidarity, tak tam som, myslím, odpovedala. Povedala som, že to vychádza zo subsidiarity a samozrejme spoluzákonodarca určil, že Fond Solidarity musí byť e, poskytnutý v situácii, keď členský štát to nedokáže zvládnuť sám a preto má každý štát osobitne stanovený limit, aj e, ten prach, aj region. Pri revízii sa znovu hovorilo o tomto limite s členskými štátmi aj s parlamentom. A ako som povedala, v máji sa spolu sa tým budeme musieť zaoberať, lebo ja cítim, že potrebujeme väčší manevrovací priestor. Je mi to úplne jasné a súhlasím s vami, ale za to sa nemusíme obviňovať, pretože sme na jednej lodi. Pokiaľ ide o osobitné opatrenie pre Grécko, tak e, podľa pozmenujúcich návrhov e, tohto osobit, pre toto osobitné opatrenie pre Grécko tak viete dobre, že len grecké úrady a nie komisia musia vypracovať správu o implementácii týchto opatrení a grecké orgány vypracovali a predložili komisii takúto správu. Aj my sme ju dostali v grečtine, aj vy ste ju dostali v grečtine. A preklad prebieha a hneď keď bude hotový, tak dostanete preklad správy. Nás všetkých zaujíma, ako to je. Ja vám len môžem povedať, že teraz pracujeme. Viete, že v minulom období sme vybrali 181 projektov, teraz sme povedali, že budeme orientovaní na najdôležitejšie veci, takže máme 18 projektov na ktoré sa koncentrujem, ja nie metro do Tesalónik a podobné, aby sme urychlili implementáciu a videli pokrok. Ale ja budem v kontakte s vami a dostanete verziu v iných jazykových mutáciách. Pani Michajlova, chcem sa vám poďakovať za vašu pomoc od vás aj od poslancov politických skupín v tomto roku. Myslím si, že to najťažšie obdobie bude na začiatku budúceho roka. Musíme tesnejšie ako kedykoľvek pri tým spolupracovať až do maja v oblasti koheznej politiky. Takže budeme mať týždeň regionov o budúcnosti začiatkom budúceho roka. Začneme s OMFF, s konferenciou pred kolegiom v Sofii v januári, 8-9 január. Takže Najprv budeme mať viacročný finančný rámec pondelok, útorok. Tak tie, to budú tie prvé pracovné dni v januári a ja som tu, aby som obhajovala budúcu koheznú politiku. Takže 8-9 bude konferencia, ako som povedala. Dúfam, že prídete aj, že váš výbor tam bude. A plánujeme ešte pred majom sa viac zviditeľniť a chcem, keby ste aj vy boli viditeľní v svojich členských štátoch v rámci Aliancie priateľov kohezie. To koordinuje parlament aj výbor regionov. V marci oslavíme 30 rokov politiky súdržnosti a myslím si, že je to dôležitý moment na to, aby sme ukázali, čo sa dosiahlo v toľkých členských štátoch počas týchto 30 rokov, lebo je to fond Solidarity, ktorý je fondom finančnej solidarity a plánujeme mnoho podujatí. Ústredné podujatie bude 21. marca a všetkých vás pozývam naň. Pokiaľ ide o e, CPR, pani Krel sa ma pýtala na služby, ktoré patria pod, pod predsedu Dombrovského. Pokiaľ viem, tie ďalšie zdroje vychádzajú z rozpetí, ktoré sú k dispozícii v rozpočte. Ďakujem ešte raz a prajem vám úspešný víkend, pretože sa uvidíme v Štrásburgu ešte raz a chcem sa vám poďakovať za vašu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pani komisárka. A dúfam, že sa stretneme v Štrásburgu a že ukončíme našu prácu na omnibuse. E, už sme takmer hotoví, takže dúfam, že to bude dobrý záver roka. Ďakujem za vašu účasť a tešíme sa na stretnutie. Znovu končím prvú časť našeho stretnutia a budeme pokračovať s koordinátormi bez tlmočenia. English. Okay.